Yes, friends, uh, we... Vážení priatelia, dovolte mi začať s našim dnešným stretnutím. Vítajte na našom celodennom programe, na našom celodennom stretnutí. Prvým bodom na programe rokovaniu je, na programe rokovania je otázka, či môžem považovať program za schválený. Zdá sa, že áno. Dobre, môžeme teraz prejsť k ďalším oznameniam predsedajúcej, tlmočenie. Na dnešnom stretnutí sú zastúpené všetky jazyky s výnimkou fínčiny, bulharčiny a chorváčtiny. Budeme tu mať aj návštevníkov, ktorí nás navštívia teda dnes 25. apríla. Elmar Brock pozval skupinu 30 návštevníkov z belgickej mládežníckej diplomácie, ktorí navštívia naše stretnutie počas dnešného dňa Poslanci Rina Kari a Paloma López pozvali 20 hostí z Európskej federácie pracovníkov v doprave a tí navštívia výbor MPOM opäť dnes, aby sledovali, ako bude prebiehať hlasovanie o balíčku cestnej mobility. Bod číslo 3. E, máme tu televízny štáb, ktorý pozvala pani Mona Šatie. E, ten bude prítomný počas hlasovania o smernici o vysielaní pracovníkov. Bod číslo 4 máme tu zmenu v harmonograme zasadnutí výboru EMPL. Zasadnutie e, zo 16. a 17. mája bolo presunuté na 14. a 15. mája. A Uh, let me give you the exact Dovolte mi teda dať vám ešte ďalšie presné čísla. Bude to pondelok 14. mája od 15 do 18.30, tam bude zasadať EMPL a v útorok od 15. Teda 15. mája od 9. do 12.30 a po obede od 14.30 do 18.30. Tam bude prebiehať zasadnutie výboru EMPL. Rovnako v bode číslo 5 budeme informovať, že bude mimoriadné zasadnutie výboru EMPL 24. mája. A zároveň prebehne výmena názorov s podpredsedom komisie Dombrovskisom a s komisárkou Tajsenovou o návrhu um, Európskeho orgánu pre, um, pre, um, pre prácu ELA ktorý, sme, ktorý bol vyžiadaný e, rozhodnutím koordinátorov z marca. Následne bude prebiehať hlasovanie o štrukturovanom dialógu a takisto prebehne workshop ehm, k ELA, ktorý bude organizovať náš politický odbor. Toľko teda k oznámeniam. Bod číslo 3 na programe to je schválenie zápisnice zo zasadnutia 21. a 22. marca. Áno, pán Becker, nech sa páči. Good morning, thank you, chair. Dobré ráno, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dovolte len takú jednu stručnú žiadosť. Poprosím vás iba o odpoveď na našu otázku, či môžete potvrdiť, že kabotáž bude zahrnutá do dnešného hlasovania. Áno, bude zahrnutá do hlasovania. Ďakujem. We proceed to point four, uh, on... Prechádzame k bodu číslo 4 na programe rokovania a to je návrh nariadenia o sociálnych štatistikách. To je téma, ktoré sa venujeme momentálne v rámci medziinštitucionálnych rokovaní a tu podávame aj správu o dvoch prebiehajúcich rokovaniach No, je to návrh nariadenia o sociálnych štatistikách. Tu je spravodajca Man Meserič. E, toto rokovanie prebehlo 27. marca a spolulegislatívne, orgány e, predstavili svoje pozície a dohodli si pracovný program. Prebehli tri stretnutia na technickej úrovni a druhý trialog sa uskutoční zajtra popoludní. Druhá správa sa týka ešte revízie nariadenia o agentúrach a tam neformálny trialóg o revízii um, tohoto bodu prebehol včera. A ešte okrem mňa tam bol parlament zastúpený aj Ann Sander. Ona je spravodajkňa pre CDFOB a pán Karl de Chambon, ktorý je spravodajca pre Eurofund a Česlav Hoč, ktorý je spravodajca pre EU OŠA. Rozhodli sme sa, že sa budeme venovať viacerým bodom a ešte počas budúceho trialógu, trialógu v máji, ale zatiaľ sme nemali možnosť sa vysporiadať s touto témou od včera, keďže sme mali veľmi intenzívne diskusie o viacerých bodoch, ktoré tam boli na programe rokovania. Ďalšie ešte napredovanie očakávame na technickej úrovni, preto aby sme sa mohli pripraviť na ďalší trialóg 22. mája. Toľko teda k tým e, správam o prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaniach. Môžeme prejsť na bod číslo 5 na programe dnešného rokovania, to je celoeurópsky osobný dôchodkový produkt. Slovo má pán Becker, nech sa páči, pán spravodajca. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička, vážení kolegovia a vážené kolegyne. Táto správa, o ktorej sa diskutuje v troch výboroch, tento projekt, sa diskutuje v Econ Inco a EMPL a môžem na úvod povedať, že sme viedli veľmi konštruktívne rozhovory medzi spravodajcami všetkých troch výborov a v mnohých oblastiach aj naozaj sme sa dopracovali k zhode E, samozrejme, že tie prístupy sa rôznia a dnes preto teda by som chcel vám predstaviť ten náš prístup, ktorý som ja v zmysle nášho výboru zaujal k tomuto projektu. Úvodom by som rád povedať, že iniciatíva komisie vyvinúť tento produkt ktorý chcem zadefinovať ako vynikajúci produkt a musím povedať, že v európskom sociálnom vývoji je to úžasný vývoj a preto by som chcel veľmi jasne povedať, že ja s týmto produktom veľmi sympatizujem. Aké ciele chceme dosiahnuť? Mali by sme mať priority. Máme priority. Jedna z tých priorít má byť, že potrebujeme dlhodobý produkt úspor. Primárne ide o atraktívny príjem v dôchodku. Teda PEP práve mladým delegáciám, mladým, mladým generáciám v Európe má zabezpečiť e, dobrý život v dôchodku musí byť vytvorený transparentne. A v tejto súvislosti chcem povedať, že práve tento celoeurópsky faktor musí byť povinným faktorom. Toto musí dodržať parlament a to musí sa odzrkadliť v konečnej správe všetkých výborov. Pretože tí, ktorí PEP e ponúkajú, sa môžu o to postarať a preto by sa aj mali o to postarať so svojimi osobitnými partnermi partnerstvami v jednotlivých krajinách dosiahnuť celoeurópsku prítomnosť, cezhraničnú prítomnosť, aj tam, kde ešte nemajú pobočky. A preto tento celoeurópsky aspekt je pre mňa mimoriadne dôležitý. A tento spôsob takej celoeurópskej záruky kapitálu a toto určite bude potrebné presnejšie zadefinovať počas našich prác v parlamente, ale predpokladám, že toto je naozaj jedinečný produkt, ktorý môžeme týmto zabezpečiť, keď dôchodok prepojíme s určitým druhom záruky e, kapitálu cez Európsku banku v dôchodkovom veku a takto môžeme celostne pristupovať k zabezpečeniu ľudí. Ale práve táto bezpečnosť a Plánovateľnosť sú mimoriadne dôležité a prítomnosť PEP v každej krajine Európskej únie musí byť prítomný. A teda celoeurópsky osobný dôchodkový produkt je naozaj jedinečným produktom, ktorý môže zabezpečiť starostlivosť v dôchodku o tieto osoby, kde nie sú e, zabezpečené druhý, tretí dôchodkový pilier. A preto môžeme zabezpečiť sociálnu istotu v tých štátoch Európy, kde už máme e, vyššiu sociálnu sociálnu istotu. Môže PEP slúžiť ako dodatočné zabezpečenie vyššieho životného standardu. A e, to, čo môže PEP v týchto štátoch urobiť minimálne, to je úžasný, úžasný dar mm, rodičov a starých rodičov, deťom a vnukom. E, nechcem vám ani zatajiť, že pokiaľ ide o výkonnosť PEPu, je veľmi dôležitá aj z e, dlhodobého hľadiska a teda EPRS som veľmi vďačný, že urobili výpočet a tento výpočet je uvedený aj v tom dokumente, ktorý som vám ja poskytol. A toto poukazuje na to pri takom odhade alebo predpoklade. My samozrejme nevieme, ako sa bude vyvíjať inflácia, ale predpokladáme 4 infláciu priemerne na 40 rokov, takže sa môžeme pozrieť aj na tých posledných 40 rokov a naozaj sa od toho veľmi neodchylujeme. Teda keď si predstavíme, že mladý človek 40 rokov bude platiť do tohto fondu a mm, dosiahne 40 tisíc eur, tak potom vidíme, že v podstate vo všetkých modeloch výpočtov, ktoré e, nemajú príliš vysoké zmluvné náklady a úroky, tu vo všetkých modeloch môžeme rozpoznať veľmi uspokojivý vývoj kapitálu, napríklad pri nákladoch 1,5 až 40 tisíc eur vkladu akumulovaného. Výsledok je 44 tisíc eur, ale pritom je už zohľadnená aj 4 inflácia. To znamená, že mám istotu. Istotu, ktorú som doteraz slúbiť nemohol, že tento kapitál ktorý som našporil, aj dostanem späť. Takže toľko k tomu. No a ešte niekoľko dôležitých aspektov, drobnejších, ktoré by som tiež rád zdôraznil. Zaoberali sme sa aj pozmenujúcimi návrhmi a tu vidíme, aj túto, t, t, ten prínos PEPu je aj v uzatváraní rodovej priepasti. E, pretože niektorí ľudia majú aj hm, ženy, predovšetkým mladé ženy by sa mali zabezpečiť týmto produktom PEP, e pretože tam prichádza k prerušeniu kariéry. Takže je to doplňujúci plán úspor, to je jasné, ale hm, pre niektorých ani nebude e, doplňujúci, ale jediný seriózny plán na dôchodok. Takže daňové otázky. K tejto diskusii tu by som jasne chcel zadefinovať, že na to máme nulový vplyv a e, do tejto otázky by som sa nepúšťal. Otázka daní nespadá do európskej zodpovednosti, ale budeme požadovať a aj to jasne povieme a podľa mňa e, by to na výbore EMPL malo byť jasne povedané, že všetky členské štáty, ktoré majú PEP, e by mali zaviesť všetky daňové výhody, ktoré majú aj ostatné uh, E, produkty na úsporu. Takže v tých, tomto pozmeňovacích e, návrhoch to je, takže aby mali naozaj ten najvýhodnejší prístup. Potom prenositeľnosť tu Nebudeme akceptovať žiadne náklady, keď e, niekto v členskom štáte, ten, ktorý to ponúka, nie je prítomný v tom členskom štáte, ale ja to ani nechápem, že niekto nemôže byť prítomný v členskom štáte, e, kto ponúka tento produkt, pretože e, podľa mňa by tam mal byť prítomný. Celkovo náklady to je veľmi citlivá diskusia. My od týchto poskytovateľov produktu E, požadujeme, aby tieto náklady boli e, mierne a tu by som ja navrhoval 1,5 To je taký základ, ktorý nesmie byť prekročený. Skôr menej by to malo byť. Vedel by som si predstaviť eh, aj to, že transparentnosť tohto produktu PEP e musí byť vytvorená tak, že my si želáme, aby poskytovatelia PEPu tých 20 rokov pre svoje produkty vo svojej oblasti E, stransparentnili a síce na základe definícií po jednotlivých rokov. Prečo 20 a nie 5? No už my by sme chceli, aby celé toto časové obdobie aj pred finančnou, finančnou krízou 2008 bolo do tohto zahrnuté. Len to zodpovie na odpoveď uh, obyvateľov, ako sa vyvíjal tento produkt pred a po kríze. Tie jednotlivé varianty, o ktorých sa diskutuje, je tu tzv. default option, nazvime to štandardným produktom. A ja si myslím, že sociálny výbor oprávnene môže požadovať, že minimálne Aspoň jeden z týchto ponúkaných produktov PEP e musí byť takýmto automatickým defaultným produktom, teda je to jasná záruka kapitálu a keď potom budú aj ďalšie produkty, ktoré e, s rôznymi portfóliami budú ponúkať iné produkty, pre mňa je to v poriadku, my nebudeme e, finančným inštitúciám brániť, ale aspoň jedna z tých možností musí byť default option. Takže, vážení kolegovia, v nasledujúcej fáze by som vám chcel navrhnúť, aby sme ukončili pozmenujúce návrhy. Lehota je budúci týždeň 5. mája, takže dúfam, že aj tá spolupráca medzi tieňovými spravodajcami bude naďalej pokračovať a potom, keď 28. júna e, príde k e, schváleniu, tak dúfam, že budeme mať schválený veľmi dobrý návrh. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Becker, za toto zhrnutie a za, zároveň za úvod Dovolte mi na teraz slovo tieňovým spravodajcom. Maria Erena z SND tu nie je. Vy ju nahrádzate? Dobre, nech sa páči. Pani Jungerius má slovo, nech sa páči. Musím povedať, že nie som tu skutočne zástupkynia, ale Maria Arena je na misii momentálne a ešte stále diskutujeme v našej pracovnej skupine aká by mala byť naša pozícia k tomuto PEP e návrhu. Ale e, myslím si, že je vhodné, aby som teraz mohla povedať, že ako taká prvá reakcia na váš návrh, že áno, e, sme voči tomuto pozitívne nastavení, najmä voči tomu pozitívnemu nástroju ktorý by mal uzavrieť e, ten e, rozdiel medzi dôchodkami, pretože dôchodka v starom veku je, e, teda, pardon, chudoba v starom veku je niečo, čo by nás malo mimoriadne znepokojovať, najmä medzi populáciou starších občanov a vidíme, že takmer všade vidíme už vlastne dôchodcov, zostarnutú časť populácie a tá akútnosť alebo nutnosť riešenia tohoto problému iba narastá. Um, pre nás v zásade v princípe, a toto je ten základný princíp, e, nemali by sme e, myslieť na to, že len schéma z prvého a druhého piliera bude k dispozícii. Ehm, a mal by tu byť aj priestor pre adekvátne zabezpečenie dôchodkov. Ale zároveň na druhej strane tu máte ako to holandské holandský idiom a teraz použijem holandské slová. Čiže Inými slovami, že príliš veľa výnimiek vlastne absolútne vyláme zuby akékoľvek legislatíve. Takže v tomto smere v tomto smere vidíme, že tu máme naozaj hrozne veľa takých, um, takých prekážok, rôznych poistiek, rôznych uh, parametrov, ktoré treba splniť preto, aby vám tá, ten dôchodok reálne mohol plynúť. Pre nás, aby sme dokázali tento návrh podporiť, e, tá hlavná otázka, ktorú si kladieme, je to, že či tento PEP je doplnkom e, pri poskytovaní e, adekvátneho systému dôchodkov pre európskych občanov. Z tohto dôvodu by to mal byť doplnok a nie náhrada. Um, napríklad e, ten adekvátny e, dôchodok z prvého alebo druhého piliera, ktoré mali plynúť. V opačnom prípade si myslíme, že budeme pracovať e, na nesprávnom alebo v nesprávnej téme. Čo je pre mňa dôležité, a to už je môj osobný názor a to nie je už potom vyjadrenie kolegyne, to je môj osobný postoj, stále tá debata ešte podľa mňa úplne neprebehla ani na úrovni výboru EMPL. Bolo by naozaj veľmi vhodné, keby sme v tomto smere mali jasnejšiu formuláciu, ktorá by bola už v úvodných ustanoveniach tohoto návrhu, v rámci ktorých by sme jasne povedali, že toto je to, čo chceme dosiahnuť, toto je ten cieľ, ktorý sme si vytýčili a ktorý chceme dosiahnuť týmto návrhom. A teda nemá by to, má to byť len doplnok, teda a nie náhrada niečoho, teda náhrada toho, čo je v prvom a druhom pilieri. E, možno by sme mohli tiež naformulovať alebo jasnejšie vytýčiť aj to, že povedzme po nejakých 5 rokoch e, by sme prehodnotili, či táto schéma reálne funguje ako akýsi doplnok. Ak áno, ak to bude fungovať ako akýsi doplnok, ak budeme vidieť, že mladé ženy e, začínajú so svojím PEPS are using this uh, uh, mechanism to provide for an adequate uh, pension uh, at old. A či to reálne vlastne funguje, že im to uh, doplňa dôchodok v staršom veku? Uh, malo by to byť uh, Mala by to byť súčasť tohoto návrhu, ktorý si momentálne uh, vytýčime a zároveň by malo byť jasné, Ehm, či tento eh, návrh funguje ako ten doplnok, alebo či naopak vlastne funguje tak, že vytláča schémy prvého a druhého piliera dôchodkového poistenia. Takže eh, v tomto smere budeme aj predkladať konkrétne pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Thank you. Uh, next speaker should have been Mr. Gerike, but he is replaced. Ďalším rečníkom by mal byť pani, pán Gerike, ale nahrádza ho pani McIntyre za EKR. Nech sa páči, pani McIntyre. Mm. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán Pán Gerike tu nemohol byť s nami, takže dovolte mi povedať aspoň pár slov v mene eh, skupiny EKR. V prvom rade by som rada eh, naozaj poďakovala Heinzovi Beckerovi za jeho návrh stanoviska musím povedať, že som veľmi spokojná e, s celým radom rôznych bodov, ktoré do tohoto návrhu dal a rozhodne vieme tento návrh zo široka podporiť. Sú tu niektoré veci, ktorými sme naozaj veľmi spokojní, ktoré sa nám páčia. Napríklad sa nám veľmi páči to, že tu posilníme tú dodatočnú dobrovoľnú voľbu. A to je naozaj veľmi dobré. To je naozaj veľmi vhodné, pretože to je to je rovnako platí aj pre tému, že to má byť nástroj dlhodobej podpory. A v tomto smere je naozaj veľmi dôležité, aby sme ľudí povzbudzovali, aby si reálne sporili na svoj dôchodok a preto vítame túto časť tohoto návrhu, ktorá práve takýto priestor vytvára. A rovnako podporujeme aj to, aby bolo možné robiť cezhraničné presuny, na, eh, presuny dôchodkov, respektíve transfery dôchodkov. To je takisto veľmi vhodné. Opäť v pozmeňujúcom návrhu 9 eh, zdôrazňujeme, že to je nový doplnkový nástroj, ktorý doplňa existujúce dôchodkové schémy. A to sú naozaj kľúčové pojmy pre nás. A tá téma, ktorá nás trošku znepokojuje, a to je práve otázka zdaňovania. Ehm, tam by sme naozaj nepodporovali akúkoľvek myšlienku daňovej harmonizácie, a skutočne aj e, v prezentácii pána Beckera sám priznáva, že zdaňovanie je vlastne úplne nad rámcom, alebo teda za hranicou toho, čo Európska únia chce. A reálne to nie je niečo, čo by malo prísť, alebo čo by malo spadať do e, práce alebo do, do, do činnosti tohoto výboru, ale chceli sme to spomenúť ako jednu z tých obáv, ktoré máme od, v spojitosti s touto otázkou. Tak či tak chcem poďakovať za túto prácu. Ehm, je to naozaj veľmi dôležité. Každý mal byť povzbudzovaný v tom, aby mal svoj vlastný dôchodok. Diskutovali sme už o osobných dôchodkoch v minulosti, hovorili sme o piliere 1, 2 a 3 a mám k tomuto tiež veľmi silné osobné názory a ehm, pravdepodobne sa aj na mnohých veciach zhodneme. Ehm, v každom prípade ale nerada by som ehm, komplikácie z tohoto vnášala do diskusie, práve preto, lebo osobný dôchodkový produkt je niečo, čo si naozaj zaslúži podporu a pevne verím, že v tomto smere dokážeme vyriešiť akékoľvek potenciálne problémy, ktoré môžeme, na ktoré môžeme naraziť. Ale ešte raz chcem poďakovať Hancovi Beckerovi za jeho návrh správy. Ďakujem pekne. Eh, ďakujem pekne. A teraz pán eh, Dešambo z ALDE, nech sa páči. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Budem pokračovať ďalej po španielsky. Skupina ALDE. S eh, veľkým nadšením vníma túto iniciatívu a veľmi vítame tento návrh komisie. Teda je to iniciatíva pánov Dombrovskisa a, pán, a Katajnena. Je dôležité, aby sme si povedali, že e, to je taká dvojnásobná iniciatíva, pretože je tu, je tu vízia, ktorá jasne a dobre pomenováva tie problémy, na ktoré narážame. Je to najmä otázka chudoby um, ľudí v dôchodkovom veku a reálne hľadá riešenia pre tento problém. Takže sú to konkrétne faxy, eh, konkrétna prax, konkrétne riešenia, reálne európske riešenie. Je to práve tá oblasť, kde európska solidarita ešte stále ako keby nefunguje alebo nie, nie, nie je naplno implementovaná, tak z tohto pohľadu práve tu prichádzame s konkrétnym riešením. A v tomto smere naozaj budeme túto tému podporovať od začiatku, hneď od začiatku, lebo pre nás je veľmi dôležité, aby sme dosiahli tento cieľ, ktorý tu máme. A pre nás je dôležité, aby sa dostalo až na úroveň rady z pohľadu ALDE nebudeme nejakým spôsobom vlastne klas prekážky v tomto smere a budeme to podporovať. Na druhej strane zároveň e, treba povedať, že sme veľmi spokojní s tou prácou, ktorú urobil pán e, Becker. E, nám sa zdá, že to je naozaj výborné východisko pre ďalšie rokovania. Je to veľmi pozitívne, je to veľmi dobre zacielené na tie problémy, s ktorými sa musíme vysporiadať. Ehm, a to sú naozaj problémy, ktoré ehm, sa týkajú predovšetkým ochrany občanov, um, ochrany um, aktuálnych, ale aj budúcich dôchodcov a samozrejme je to výrazný dôraz na portabilitu, teda prenosnosť dôchodkov, um, na distribúciu informácií, na uh, jasnejšie pomenovanie jednotlivých pravidiel, dostatočná informovanosť. To je práve ten formát bezpečnosti, ktorý vlastne, alebo istoty, zabezpečenia, ktoré dáva Európa tak, aby bolo jasné, že môže dochádzať vlastne aj k akumulovaniu e, dôchodkov a nemalo by dochádzať vlastne k nejakému opačnému procesu. A to by všetko je malo byť bezplatné, ako hovorí aj pán Becker. A samozrejme je to plne riadené, plne, plne regulované a so súhlasom užívateľov, alebo teda dôchodcov, o ktorých tu hovoríme. Takže teraz nebudeme zachádzať do technických detailov, ktoré tu máme musím povedať, že ja som nič nenarazil na nič, čo by nebolo neprekonateľné, takže sú to najmä články 23 a 34. Tam ešte možno si potrebujeme vyjasniť nejaké drobnosti, ale v každom prípade z pohľadu ALDE musím povedať, že máme aj to šťastie, že spravodajca vo výbore EKON, tá spravodajkynia v EKONE je, je z ALDE a teda ona zastáva povedzme to isté stanovisko alebo ten istý postoj ako aj my k tejto téme. Takže to je naozaj veľmi pozitívne privítanie a zároveň si uvedomujeme, že si to vyžaduje nemalé úsilie na to, aby sa to ekonomicky podarilo. Ešte nebudem zachádzať do detailov, možno s výnimkou jedného, a to síce, že pre ALDE je naozaj veľmi dôležité, aby toto bol európsky koncept. A aby to bolo rozhodnutie alebo, alebo um, nástroje, ktoré budeme realizovať s tými nástrojmi, ktoré máme k dispozícii a aby kontrola tohoto nového finančného produktu, zároveň riešenie prípadných sporov alebo nejakých eh, problémov, aby tá, eh, ten reálny dohľad bol robený EOPov, ktorá už existuje. Teda máme to robiť tie nástroje alebo tie e, štruktúry, ktoré už máme. Nemalo by dochádzať k nacionalizácii európskych produktov, respektíve nemali byť založené ani žiadne ďalšie inštitúcie, ktoré už máme. Máme dostatok inštitúcií. Takže to je naozaj jeden z tých aspektov, ktorý môže byť mierne konfliktný, ale nie je to ešte nejaká zás- nie je to určite nejaká zásadná téma pre nás. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem pánovi Bekerovi za vynikajúcu prácu. Podarilo sa nám nájsť dobrú rovnováhu medzi tými legitímnymi očakávaniami a požiadavkami všetkých. Takže naozaj v tomto súhlasíme, že to je dobrý produkt, ktorý sa dá zlepšiť a je dôležité, aby sme chránili zamestnanosť alebo teda pracovné miesta um, užívateľov takéhoto plnkového dôchodkového poistenia. Ďakujem pekne. Ďakujem. A slovo dostáva skupina GUE Engel. Pani Koneva tu nie je. Sorry. Oh yes, now I see you. you... Už vás vidím. Väčšinou sedíte na inej strane. Pani Kuneva, máte slovo. Ďakujem pekne. Väčšinou sedím bližšie k dverám. Ďakujem za slovo. Minulý týždeň v piatok eh, Biro GUE NGL vycestovalo do Sofie a bolo tam zasadnutie. Pozvali sme aj politikov, akademikov, mimovládky, odborárov. Hovorím o tom, lebo sme boli naozaj terorizovaní a nepreháňam, keď sme počuli, že každý druhý dôchodca presne 46 má dôchodok nižší ako 164 eur. A považuje sa to za dobrý dôchodok. Tie najnižšie dôchodky totiž to sú vo výške 100-110 eur. Ale aj v Grécku sa dôchodky prepadli o viac ako 25 A v susednej krajine, Rumunsku, tá situácia tiež nie je oveľa lepšia. Aj v tých najrozvinutejších krajinách tiež klesajú štátne dôchodky. Ja teda kladem otázku, si kladem otázku, komu je určený tento produkt, o ktorom dnes hovoríme. Po PEP. Myslím, že je to určené dôchodcom alebo zamestnancom, ktorí majú aj tak najvyššie dôchodky alebo príjmy a nechcú možno investovať na burze, pretože sa boja, že by mohla opäť prísť taká finančná kríza ako v roku 2008 a chcú nejaký istejší produkt. Myslím, že by to naozaj bol eh, krásny darček pre banky a poisťovne. Znenie komisie je jasné, oni hovoria o presune eh, prostriedkov z bank na kapitálové trhy ale neviem, či takto posilníme ten e, európsky sociálny pilier. Prečo tu inštitucionalizovať súkromný dôchodok? My si myslíme, že je to iniciatíva, ktorá tento súkromný dôchodok e, prezentuje ako niečo úžasné a pritom sú tam viaceré rizika pre prvý a e, druhý pilier konkrétne a teda hlavne pre tie e, štátne zákonné dôchodky. My to všetko e, uvedieme aj v pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhoch. Ďakujem. Ďakujem. Zelených zastupuje pani Lambert, ale nevidím ju tu. Nahradzajú niekto? Takže nik za zelených. EFTD. Máte tu niekoho? Zdá sa, že nie. ENF, pani Melan. Ďakujem, pani predsedajúca. Je tu veľa otáznikov. Ide o nariadenie o celoeurópskom produkte osobného dôchodkového sporenia. Nie je to ani povinný, ani doplnkový, záväzný, ani dobrovoľný e, dôchodok k štátnemu dôchodku. Je to skutočná alternatíva, niečo naviac. Hovoríte, že by to bolo investované do reálnej ekonomiky, hovoríte o dlhodobom časovom horizonte, o zaisteniach. Dobre sa to predáva. E, nemali by sme nič proti, ak by to naozaj bolo udržateľné pri tom opätovnom investovaní, ak e, naozaj to bude zahrňať aj malé a stredné podniky a budú otvorené trhy, ak budú e, zaistení aj malí poisťovateľia, nielen tí veľkí. Je to totiž to celkom zaistený produkt, ale nemalo by to byť na úkor prvého alebo druhého piliera. Ale máme aj isté výhrady. Sme proti, ak to prispieje k jednotnému trhu kapitálov a nemôže byť rámec regulačný stanovený iba EIOPou agentúrou, pretože to nebude objektívne a taktiež aj operatívny rámec treba dobre zadefinovať aj všetky operatívne e, parametre. Čo bude s malými historickými poisťovňami? Má to byť aj akýsi akási poistka, pretože budú klesať dôchodky a kúpi schopnosť dôchodcov a sociálne národné systémy zabezpečenia budú čím ďalej tým zraniteľnejšie. E, taktiež je tu digitálna revolúcia, mini pracovné miesta, obeťou sú hlavne e, ženy alebo ženy, ktoré same vychovávajú deti. Takže to, čo tu povedala predretnička, je naozaj položila správnu otázku, pretože sú tu tieto zraniteľné vrstvy a neviem, či si skutočne budú môcť dovoliť takýto dôchodkový produkt. Nie je to naozaj iba pre bohatých a tých, ktorí majú aj tak už istý dôchodok a taktiež to môže ohrozovať e, sociálne a daňové e, systémy. Vo viacerých návrhoch sa totiž to hovorí o istých daňových výhodách a sme proti aj ak ide o to, E, zvýhodňovať historické veľké poisťovne, ktoré už majú skoro monopol v niektorých krajinách a e, taktiež by to mohlo viesť ku koncentrácii trhov, pretože dokonca niekedy národné parlamenty alebo krajiny e, sa zasadzujú za takúto koncentráciu na trhu. Sme teda veľmi obozretní, prinesieme mnohé pozmenujúce, doplňujúce návrhy v tomto zmysle, ale naozaj kladiem otázku, či tu Európa má svoje miesto, pretože sú to vysostne národné oblasti. Thank you. Then I... Ďakujem. Teraz pán spravodajca Becker, mnohé návrhy, reakcie aj niekoľko kritických e, vystúpení. Prepačte ešte, pán Becker. Ešte niekto sa hlasí o slovo? Pani González Peňa. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, že som si nežiadala slovo skôr, ale prebiehal tu iná diskusia a chvíľku trvalo, kým som sa k tomu dostala. Takže v každom prípade um, dovolte mi povedať aspoň pár vyjadrení k tomu celoeurópskemu produktu. Um, z môjho pohľadu je treba, aby sme veľmi jasne vytýčili, že musíme upozorniť, že ide o mechanizmus sociálnej ochrany, nie je to len nejaká trhová možnosť a v tomto smere je naozaj veľmi dôležité, aby bolo jasne toto vytýčené a od začiatku pomenované. Ďalej z nášho pohľadu je dôležité, aby sme si uvedomili, že dôchodok je a musí byť základné, základné právo pre udržateľný život po najmä aktívnom živote a najmä e, vlastne potom, ako prebehne, e, vlastne, lebo sa ako sa skončí tá aktívna časť života. V tomto smere by sa mala naša práca zamerať a sústrediť predovšetkým na to, aby sme zabezpečili dôstojné verejné dôchodky. A v druhom rade, ako už hovoríme, je to súkromný produkt, ktorý okrem iného hovorí o tom, že sa tu vlastne budú presúvať aj e, súkromné rovnako ako aj verejné zdroje do takéhoto celoeurópskeho produktu. A v tomto smere je naozaj až neuveriteľné, že tu vidíme takúto falošnosť um, keď vidíme, že zdá sa, že tu nemáme adekvátne prostriedky a je tu naozaj strašne veľa krajín, ktoré musia robiť svoje reformy dôchodkového systémov, lebo ich systémy dôchodkov nie sú absolútne udržateľné. A teraz hovoríme o tom, že by sa mali súkromné verejné peniaze e, konvertovať na súkromné dôchodky, s ktorými sa stane obchod alebo s ktorými sa bude robiť biznis. Takže v tomto smere by sa mal vytvoriť akýsi európsky verejný fond dôchodkov, teda dôchodkový verejný fond, ktorý by bol takým solidárnym nástrojom pre celú Európu a v rámci toho by vlastne nedochádzalo k žiadnym, eh, pre, pre, žiadnym nejakým prelivom alebo presahom do súkromnej sféry, bola by to vlastne eh, verejné fondy vo verejnom fonde a v tomto smere je to niečo, čo sme videli eh, aj možno v niektorých iných krajinách, ako to funguje. Ako náhle sa vlastne tieto nástroje, teda prostriedky z verejných zdrojov dostávajú do súkromných rúk, privatizujú, tak to absolútne zlyháva. To je podľa mňa naozaj nešťastný krok. V tomto tomto smere by sme mali vlastne, e, hovoríme tu o tom, že posilňujeme e, súkromné dôchodky, ale my vlastne len posilňujeme v e, súkromnú sféru podnikateľskú. Takže z niečoho, čo je základné ľudské právo, robíme vlastne trhový nástroj, s ktorým sa obchoduje na trhu. A s týmto naozaj nemôžeme súhlasiť. Ďakujem pekne. Thank you. Uh... Ďakujem a teraz pán Becker. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj všetkým kolegom, kolegyniam. Možno zareagujem na to, čo tu odznelo. Najskôr pán Jongerius a ja som ten, ktorý uprednostňuje prvý pilier a naozaj som sa za to zasadil. To musí byť jasné. Potom druhý pilier, tu platí v podstate to isté práve preto, že tam, kde je to e, stabilné a kvalitné, ako napríklad v Holandsku, tak e, naozaj je to dobrý spôsob zaistenia dôchodku. Ale treba ešte raz jasne zadefinovať to, že tu hovoríme iba o doplňujúcom produkte na dobrovoľnej báze. A aj to, čo tu oznelo ako posledné, musíme si uvedomiť aj to, že na európskej úrovni nemáme žiaden dosah na prvý a druhý pilier v jednotlivých členských krajinách keďže nemáme žiaden vplyv, tak naozaj treba vítať takýto e, doplnkový produkt, pretože sú tu mnohé problémy súvisia e, s vládami 28 členských krajín, ak tam nie je e, silný prvý a druhý pilier v niektorých krajinách, tak naozaj tento európsky, celoeurópsky produkt môže mať veľmi pozitívny dopad. Ale E, zopakujem, že je tu jasná línia e, v prospech e, prvého a druhého piliera. Tie sú nedotknutelné, k tomu sa naozaj hlásim. Potom to, čo tu odznelo, vyhodnotiť účinnosť po 5 rokoch. To som si poznamenal. Teším sa aj pozmenujúce, doplňujúce návrhy v tomto zmysle, o ktorých potom budeme ešte konkrétne diskutovať. Ďakujem za tento podnet a pen, pani McIntyre sa chcem poďakovať e, za podporu, hlavne toho dlhodobého, tej dlhodobej poho, povahy PEPA, taktiež podpora e, toho e, cezhraničného faktora. To je podľa mňa dôležité. A daňová harmonizácia, aby ste to povedali sama, k tomu nemôžeme nejako relevantne prispieť e, v daňovej oblasti. Tu naozaj nie je EÚ, e, nemá tu žiadne právomoci ani náš výbor. Ale my chceme, aby sa k tomuto produktu pristupovalo minimálne tak dobre, ako e, k takým, ktoré už existujú. A pán Halver Šambon, tu to odznelo pozitívne. Ďakujem za to, že to bude môcť teraz byť východisko pre transparentnosť, prenositeľnosť, istotu tohto produktu a môžeme hovoriť aj o tom, čo ste tu spomenuli. Niektoré sa mi vyslovne páčia, napríklad e, ponechať kontrolu na agentúru EIOPA, ehm, žiadne nové štruktúry nevytvárať. E, s vami súhlasím v tomto bode, teším sa aj na návrh v tomto zmysle a zastupkynia GUE e, hovorila o e, zasadnutí ich byra. Oni to vykreslujú veľmi čierne. E, v niektorých regiónoch Európy tá, ten dôchodok vlastne nestačí ani na prežitie. naozaj tu EÚ nemá žiadnu priamu právomoc. Je to otázka E, zmluv medzi členskými krajinami a EÚ a na tom žiaľ nič nezmeníme. Ja by som si želal, aby sme mohli vyvíjať väčší tlak aj ale myslím, že vďaka Európskemu semestru už komisia naozaj môže istý tlak vyvíjať. To sa mi páči. Opäť zopakujem, že netreba ohrozovať ani prvý, ani druhý pilier. Pani González. Je to trhový produkt, e, v tom máte pravdu, ale je tu aj sociálny rozmer. Ja už som to viackrát opísal a ten sociálny rozmer je viditeľný hlavne tam, kde nie sú dostatočne solidné sociálne dôchodkové systémy a v takých prípadoch môže aj takýto trhový produkt e, byť istou pomocou pre milióny Európanov. Zástupkyňa ENF e, hovorila o tom, že dlhodobosť musí byť e, kritérium a aby čo najviac poskytovateľov bolo, aby mohli pôsobiť aj malé, malé poisťovne a mm, súhlasím s vami, áno, musí to tak byť v prípade tohto produktu, produktu a to, čo ste vy pomenovali ako problém, ja až tak e, problematicky nevnímam, ale prosím, dajte to na papier a môžeme potom o tom konkrétne diskutovať. A myslím, že... A teda ešte tá privatizácia dôchodkových systémov, o tom sa ani nehovorí. E, je to jednoducho tak, že členské krajiny si vyvajú, vyvíjajú svoje národné dôchodkové systémy a to, čo tu navrhuje komisia, nepredstavuje žiadnu privatizáciu dôchodkových systémov. Ďakujem za vystúpenia na budúce návrhy. Teším sa na spoluprácu. Budú ešte minimálne dve, tri zasadnutia tieňových spravodajcov. Aspoň to tak plánujem, aj keď nebudú možno, že dlho trvať, ale aby sme mali príležitosť o všetkom ešte diskutovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Natali Beregetu je, e, zastupuje komisiu. Chceli by ste niečo povedať? Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať v mene komisie za podporu spravodajcu aj za vystúpenia poslancov, ktorí nás, náš návrh podporili. Pár bodov objasním, ak dovolíte. Povaha tejto iniciatívy. Ako správne povedal pán spravodajca, my nejako nechceme zasahovať do toho, ako sú navrhnuté dôchodkové systémy v jednotlivých členských krajinách, tie zákonné v prvom pilieri alebo e, tie zamestnanecké systémy nie vo všetkých členských krajinách majú zamestnanci prístup k takýmto ponúkam v rámci druhého piliera a komisia chce vytvoriť iba dobrovoľný produkt, žiadna povinná harmonizácia, žiadna, eh, žiadna povinnosť ponúkať PEP e a ani žiaden občan nebude nútený sa rozhodnúť pre takýto produkt. Myslíme skôr na tých občanov, ktorí žijú v členskej krajine, kde je veľmi slabá ponuka takýchto osobných dôchodkových produktov a chceme teda odstrániť takéto nedostatky. Naša iniciatíva chce taktiež e, dosiahnuť lepšiu rovnosť medzi mužmi a ženami a myslíme aj na tých e, mobilných e, občanov v EÚ, pretože to bude skutočne celoeurópsky produkt a občania, ktorí zmenia bydlisko v EÚ, aby naďalej mohli odvádzať príspevky do toho istého produktu aj v novej krajine. A myslíme aj na tých, ktorí majú nízky príjem, pretože práve pri nich chceme zaistiť, aby mali prístup k účinnému, transparentnému, jednoduchému produktu osobného dôchodkového zabezpečenia. Oni by mali trošku viac našetriť na staré kolena. Myslíme hlavne na tých, ktorí teda nezarábajú veľmi veľa. Sme vďační za váš záujem o našu iniciatívu a tešíme sa na pozmenujúce, doplňujúce návrhy, ktoré to ešte vylepšia. Veľmi dobre spolupracujeme v rámci výborov EKON, IMKO a EMPL. A sme maximálne ochotní dopracovať sa k dobrému výsledku v prospech európskych občanov tak aby teda mali prístup čoskoro k tomuto produktu. Ďakujem. Thank you very much. Eh, Veľmi pekne ďakujem. Takže lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 2. mája a príjmanie návrhu bude 28 júna a v Ekone 28. júla a plenárka to ešte bude potvrdené. No a teraz môžeme prejsť. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ďakujem veľmi pekne za príspevky. A teraz môžeme prejsť na bod 6 nášho dnešného programu a to je návrh rozpočtu na rok 2019, mandát na trialóg a výmena názorov. a spravodajkyňou. Ja som teda ako som veľmi rada, že eh, aj mládež je tu uvedená ako prvá výzva pre Európsku úniu a ako priorita pre usmernenia na tento rozpočet na rok 2019. Vítajte. No a toto mimoriadne vítame, že sa zameriavame aj na potrebu e, zlepšenia podnikateľských e, a schopností a mobility, uznávanie kvalifikácií na všetkých úrovniach a a tiež, ako to už bolo uvedené v oceku 6 uznesenia parlamentu, očakávame e, v skutku vyššie ambície boja proti nezamestnanosti mladých. Takže tu by som chcela vo všeobecnosti počiarknúť, že v rozpočte na rok 2019 by sme mali prispievať aj na, k cieľom 2020 e, v sociálnej a zamestnaneckej oblasti a E, tiež tieto piliere sociálnych práv musíme posilniť, najmä pokiaľ ide o boj proti nezamestnanosti mladých a dlhodobej nezamestnanosti, ale tiež nerovnosti a sociálne vylúčenie, ako aj chudoba. Takže na základe tohto by som chcela počiarknúť, že rozpočet na rok 2019 E, všetky riadky, ktoré sa týkajú zamestnanosti, to sú iniciatívy, ktoré vyplývajú ešte z viacročného finančného plánu na rok 2014 až 2020 a zameriavame sa na sociálnu inklúziu a naozaj sociálne záležitosti a preto toto musí, e, sociálnej inklúzii sa musíme vyhnúť a tiež je tu naša dôveryhodnosť v státke a preto sa musíme na to špeciálne zamerať. Tiež by som chcela zopakovať dôležitú úlohu agentúr, E, Eurofond, EUOŠ, CDFOB a tak ďalej. To sú veľmi dôležité agentúry a tu sa považuje ich práca za veľmi dôležitú. V odseku 20 uznesenia parlamentu e, žiadame o to, aby sa ich prostriedky na rok 2009 už, 19 e, už nekrátili takže my vám zašleme tieto návrhy na zhodnotenie členom tohto výboru a Myslím si, že toto sú užitočné nástroje na implementáciu inovatívnych myšlienok a mm, tiež by som chcela v mojom návrhu počiarknúť niektoré odporúčania, ktoré sa týkajú implementácie, najmä pokiaľ ide o to, že vyzývam parlament, aby aktualizoval rôzne, o rôznych fázach implementácie pilotných projektov a prípadných eh, akcií mm, komisie a keď sa budú tieto akcie a projekty implementovať tak, ako to bolo schválené rozpočtovými orgánmi. No a tiež tá fáza hodnotenia je veľmi dôležité, aby tieto návrhy a tieto alekované, eh, toto bolo zaslané tým príslušným generálnym riaditeľstvom eh, komisie, pretože za posledné roky sme mali eh, neblahé skúsenosti a teraz tu sa musíme pozrieť na podstatu veci a musíme sa zamerať na každý návrh a vo všeobecné usmernenia nie sú dostatočné, takže e, niektorí kolegovia minulý rok, e, e, keď toto PP prechádzalo mnohými oddeleniami a v konečnom dôsledku to nebolo zhodnotené. Takže musíme, tieto PP a P musia byť opätovne zhodnotené, e, keď tam sú nejaké zrejme a zreteľné chyby v tomto hodnotení. Takže toľko, toľko z mojej strany, čo som chcela povedať ja. A teraz by som dala slovo pánu Viat Viotimu, ktorý je spravodajcom pre rozpočet na rok 2019. Takže nech sa páči, pán Vioty, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Rovnako ďakujem aj vášmu výboru za to, že ste ma pozvali na túto diskusiu, lebo je to naozaj dôležitý príspevok, ktorý môžeme, môžeme urobiť navzájom a zároveň ste aj vy už teraz pomohli vlastne v tej veľmi zložitej práci, ktorá ma čaká. Takže v tomto smere mi dovolte povedať, že naozaj plne súhlasím s tým, čo tu zaznelo, aj s tým, čo navrhuje výbor Empol. Podporujem výbor Empol v jeho prioritách a v jeho stanoviskách samozrejme čítali ste tie usmernenia pre budúci rok, čítali ste aj to, ako je vlastne nastavený ten rozpočet na budúci rok. Tie usmernenia sme schvalovali v marci. Myslím si, že veľmi dobre viete vlastne, čo všetko sa um, sa prediskutovávalo, ako sme zdôrazňovali ten sociálny rozmer, ako sme zdôrazňovali Európu, ktorá bude chrániť sociálny rozmer, sociálnu politiku, ako to je veľmi dôležité a zastúpené práve v tých guidelinoch a v tých usmereniach. Také dve meritorné témy, ktoré by som chcel povedať aspoň e, najprv k tomuto. Takže čo sa týka metódy, veľmi dobre viete, že európsky rozpočet je rozpočet, ktorý je veľmi rigidný. Je to rozpočet, ktorý neumožňuje vlastne nejaké nafúkovanie výdavkov a neumožňuje nám ani nejakú veľkú kreativitu e, pri vydekladaní týchto prostriedkov. Nemôžeme si skrátka vymýšľať, vymýšľať nejaké nové výdavky. Musíme skrátka dobre pracovať v duchu tých línií, ktoré tu už existujú. Na druhej strane je tu mnoho otázok, ktoré padajú e, predovšetkým na, na ohľadom nových iniciatív zo strany členských štátov, zo strany rady a napríklad pri iných výboroch som hovorila aj o iniciatívach zameraných na obranu, bezpečnosť a tak ďalej. To je témy, ktoré si napríklad presadzujú členské štáty. Vášmu výboru je blízky napríklad ten Európsky zbor e, Solidarity. To je práve téma, ktorú ste vy propagovali a my sme naozaj presvedčení, že je naozaj dôležité, aby sme e, budovali spoločne taký rozpočet, ktorý bude e, dôsledne zabezpečovať e, vlastne presuny, transfery fondov v intenciách tých línií, ktoré už existujú, ale zároveň vytvoria aj priestor pre transfery smerom k novým projektom. To je práve taká tá myšlienka solidarity v rámci európskeho rozpočtu a zároveň by sme nemali demoralizovať európskych občanov, E, ktorí majú svoje prirodzené očakávanie od toho, ako budú nastavené priority v európskom rozpočte. Takže veľa závisí od toho fresh money, teda od tých nových rozpočtových zdrojov, ktoré budú. Veľmi rýchlo, aspoň hľadom niektorých tých tém, ktoré ste spomenuli, pretože, ako som už hovoril, viac menej so všetkým súhlasím, takže čo treba povedať je, že vďaka práci um, môjho predchodcu ehm, pána Murešana, ktorý bol spravodajcom pre ten rozpočet. Pre mnou urobil naozaj veľmi dobrú prácu, všetkým, čo sa týka záruky pre mladých, e, tak tam sme dokázali spoločne vytvoriť tému, ktorá veľmi účinne zaručuje, garantuje vlastne pozíciu pre mladých a e, ja sa chcem pohnúť tiež touto istou témou a je veľmi dôležité, aby sme možno už na detálnej úrovni e, nastavili tie programy tak, že budeme účinne podporovať iniciatívu podpory eh, zamestnávania mladých um, alebo preškolovania. Takže to je téma, ktoré, ktorá má moju podporu. Ďalej to je otázka boja proti absolútnej chudobe, boja proti um, sociálnej marginalizácii. Tak v tomto smere je dôležité nasadiť maximálny objem zdrojov, ktoré máme k dispozícii. Eh, sme parlament, robíme politiku, takže ide o také politické priority, ktoré nastavíme. Myslím si, že ten imič, ktorý Európa mala počas posledných desiatich rokov, tak to bol imič eh, Európy, ktorá vlastne je možno takým rukojemníkom členských štátov, ktoré si presadzovali úsporné opatrenia, eh, presadzovali politiky proti záujmom občanom a strácali celkom prirodzene dôveru a vieru svojich občanov. Takže v tomto smere je naozaj najvyšší čas, aby sme presadili pozitívnu myšlienku Európy a v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme už nepodporovali ďalší populizmus, aby sme nepodporovali um, vlastne zbytočne neprilievali oheň, olej do ohňa um, proti európskym náladám. Takže ešte niekoľko takých bodov. Poprvé, žiadate, aby Európsky parlament bol aby bol stále užšie vlastne e, približený komisii, najmä čo sa týka pilotných projektov. To samozrejme budem e, komisii aj e, hovoriť a budem to zúrazňovať. To je téma, kde sa môžem podpísať po to, čo ste navrhli. Ďalej odkazujete tu na finančné úpravy platieb pre roky 2019 eh, do Európskeho sociálneho fondu, ktorý ešte stále nie je naplno vyčerpaný, teda nie je naplno mobilizovaný jeho objem. A treba si uvedomiť, že v tomto smere by sme nemali eh, podporovať čokoľvek, čo by viedlo k nejakej kríze eh, pri platbách, podobne ako sa stalo v roku 2014, kde dochádzalo k nevyčerpaniu veľkých objemov zdrojov. Čo sa týka agentúr, tam súhlasím, všetky agentúry my žiadame, vlastne my dávame agentúram nové úlohy, nové zdania a nemôžeme vlastne tolerovať ďalšie škrty v zamestnancoch a ich rozpočtoch. Takže v tomto smere ehm, by mali vlastne nové úlohy zodpovedať aj novým zdrojom. Takže v tomto smere, keď hovoríme o nových úlohách, tak z tomu musí zodpovedať aj nové zdroje financovania pre agentúry. Na záver, čo sa týka pilotných projektov a prípravných projektov, tak v tomto um, by som naozaj veľmi jednoznačne chcel povedať, že mám obrovský rešpekt pre prácu, ktorý robí Európska komisia, ktorú robia jej pracovníci, najmä v oblasti hodnotenia pilotných projektov a prípravných aktivít, ale e, musím povedať, že nevychádzam z toho hodnotenia, ktoré robila Európska komisia, pri eh, tvorbe toho eh, kompromisného balíčka, ale zároveň vychádzam z tých politických hodnotení, ktoré by eh, tento parlament mal využiť a mobilizovať. Takže v tomto smere ako spravodajca budem zdôrazňovať na tom, že ak hovoríme o pilotných projektoch a prípravných aktivitách, tento parlament by mal naďalej zdôrazňovať ich potrebu, lebo sú kľúčové pre našich občanov, sú kľúčové pre rast nášho kontinentu a takisto sú dôležité aj preto, aby sme mohli pokračovať v týchto sociálnych politikách, ktoré máme ja v tomto smere naozaj budem navrhovať, aby sme ich zaradili do toho balíčka kompromisných návrhov pre rozpočet. Jedine, že by možno išlo o nejaké aktivity, ktoré majú absolútne mimoriadnú prioritu. Takže ďakujem veľmi pekne, som rád, že som si mohol vypočuť vaše poznámky, vaše reakcie na návrhy a, a budem pracovať bok po boku s vami. A nie len v tejto fáze, ale počas celého procesu tvorby rozpočtu až do toho posledného dňa, posledného rokovania, zmierovacieho rokovania. Ďakujem pekne. ďakujem veľmi pekne, pán Viotti. Ďakujem veľmi pekne aj za vaše milé slova. A teraz pani Jungerius má slovo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka za váš vynikajúci návrh, ktorý ste nám dnes odprezentovali a ďakujem veľmi pekne aj za prezentáciu danej situácie vo vašom výbore. Toto je veľmi nápomocné pre nás všetkých, aj pre našu diskusiu. Myslím si, že Mali by ste povedať, že rozpočet na budúci rok je rozhodujúcim. Je to rozhodujúci rok pre implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv a myslím si, že by sme mali prispieť k tomu, aby sme dosiahli ciele Európskej únie 2020, eh, ale Tuto si musíme pripomenúť, že fiskálna flexibilita bude takisto potrebná, aby sme podporili sociálne investície do sociálnych práv. Máme rozpočet, ale potrebujeme aj fiskálnu flexibilitu. Súhlasíme so spravodajkyňou a keď hovorím my, keď hovorím my, tak mám na mysli aj môjho tieňového spravodajcu, ktorý je ešte niekde ehm, v lietadle medzi Španielskom a Bruselom. Takže keď hovoríme o tom, že musíme bojovať proti nezamestnanosti mladých, dlhodobej nezamestnanosti, sociálnemu vylúčeniu a chudobe, to je naozaj najvyššia výzva, najväčšia výzva tohto mandátu. A um, vystavujeme sa riziku, že tento mandát skončí bez toho, že by sme splnili naše ambiciozne ciele. A z tohto dôvodu, Sergio, predloží pozmeňovacie návrhy, aby e, sme sa zamerali na aspekty chudoby detí, toto je pre nás e, ten najdôležitejší záväzok. Európa musí pracovať na zlepšovaní životných podmienok ľudí, detí, tých najzraniteľnejších, tých, ktorých sa chudoba najviac týka. Takže nesmieme skončiť tento mandát bez toho, že by sme vyslali jasný signál, jasné záväzky, že európske projekty fungujú aj pre nich. Musíme im v živote poskytnúť lepšie šance a prihovárame sa za toto. Naďalej budeme za toto bojovať, za e, túto záruku Európskej únie pre deti a, pre deti a aby táto fungovala čo najskôr. Už teraz sme v omeškaní. Takže pokiaľ ide o toto stanovisko, ktoré sa týka trvalo udržateľného rozvoja, toto nedosiahneme bez toho, že by sme e, dosiahli prosperitu e, spravodlivým spôsobom pre všetkých občanov a vieme, že Európska únia sa zavezuje, že bude bojovať prvej línie za to, aby sme do trvalo udržateľných cieľov zabudovali aj tento program a štrukturálne fondy budú budú nasmerované tak, aby e, toto podporovali, ale toto dosiahneme len vtedy, keď budeme mať dobre vyváženú redistribučnú politiku. Takže práve tieto sociálne nerovnosti, tie sa neznížia automaticky a z toho dôvodu navrhujeme sociálne ukazovatele, ktoré by boli zapracované do indexu sociálneho pokroku a toto by sme mohli využívať, tento index ako nástroj na hodnotenie úspechu európskeho financovania, pokiaľ ide o dosiahnutie lepších sociálnych výsledkov svetkov. No a pokiaľ ide o agentúry, my si uvedomujeme, čo k tomu hovorí Európsky orgán práce, teda že sa bude vytvárať tento Európsky orgán práce ELA a budeme ale na to potrebovať dostatočné prostriedky, ale samozrejme nechceme, aby sa znižovali rozpočty pre už existujúce agentúry, pretože to ohrozí ich prácu a kvalitu ich práce a ich fungovanie to môže tiež ohroziť. Takže preto by sme sa chceli obrátiť na komisiu, aby veľmi starostlivým spôsobom s zvážila rozpočet pre agentúry, či by sa tu nedalo využiť hospodárstvo z rozsahu, keď sa bude vytvárať ELA, aby sme pre nich vyčlenili dostatok prostriedkov, avšak tak, aby sme nekratili prostriedky pre agentúry. A tiež by sme chceli požiadať komisie, aby sa pozrela na tie rozpočtové riadky, ktoré sú zamerané na podporu sociálneho dialógu. Odzneli tu určité obavy zo strany sociálnych partnerov, že tieto e, finančné fondy sú nedostatočné, pokiaľ ide na so, o sociálny dialog a projekty sociálnych partnerov. Na jednej strane chceme vysloviť svoj záväzok, že budeme podporovať tento sociálny dialog, chceme, aby sa títo sociálni partnery do toho viac angažovali a pri implementácii politik EÚ a zároveň im neposkytneme dostatočné finančné možnosti, aby e, splnili, čo od nich požadujeme. Takže musíme, toto sú teda naše návrhy na, k vašej správe. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Trbesius, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Budúci rok, rok 2019, bude rokom, kedy opustí Európsku úniu Veľká Británia. E, táto politická zmena No, otrasie celou Európu a bude to znamenať eh, veľkú flexibilitu pre nás, pretože nás opúšťa veľký čistý prispievateľ a Európska únia veľmi často a rada, ho, rada hovorí o európskej pridanej hodnote, ale keď sa pozrieme na zmysluplnosť jednotlivých programov, tak eh, väčšinou je to len také želanie a nie je tam seriózne podloženie eh, financiami. Ja by som chcela hovoriť o mladých ľuďoch auditoroch. Tento program e, Dvor auditorov minulý rok veľmi skepticky hodnotil tento program a parlament vždy na tento projekt požaduje stále viac peňazí, ale tu pracujeme e, s peniazmi, ktoré pochádzajú z daní a tie musia byť jednoducho vyprodukované. A nie každý projekt si zaslúži podporu. Nech je jeho názov akýkoľvek pekný. My musíme veľmi starostlivosť preskúmať, kde je tá európska pridaná hodnota a či zmysluplne vynaložíme finančné prostriedky európskych občanov a e, či by to nebolo lepšie, keby sme to ponechali na členské štáty. Členské štáty majú špecifické problémy a v dobe, kedy konvergencia e, hospodárskeho výkonu v eurozóne e, klesá, mali by sme sa zamerať na špecifickejšie programy a nemali by sme sa zameriavať na nešpecifické programy na európskej úrovni. Koncept subsidiarity je zakotvený v európskych zmluvách a jednoducho musíme viac o to dbať. Mali by sme podporovať členské štáty v tom, aby svoje zdroje nevkladali len do sociálnych sociálnych projektov, ale do takých projektov, ktoré podporujú zamestnanosť podnikateľského ducha. Tiež tieto fond, napríklad Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii alebo ten fond Európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Na to by sme sa mali e, zamerať a skôr presunúť tie prostriedky do podnikateľskej sféry. Takže toto rok 2019 je rok, kedy Európsku úniu opustí Veľká Británia. To je ten správny okamih, aby sme sa zamysleli aj nad tými dôvodmi, pani spravodajkyňa, ktoré ste uviedli vy, keď Európa sa nachádza vo veľkej kríze a či teraz teraz je vhodné zavádzať úsporné opatrenia, alebo či by sme nemali sa zamerať na to, či nemáme zásadnejšie problémy, ktoré by sme mali odstrániť. Takže našimi pozmenujúcimi návrhmi budem poskytovať impulzy, mm, aby sa to uberalo týmto smerom a veľmi pekne ďakujem za spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím, že by tu bol niekto zo skupiny ALDE. Je tu niekto? Kto by sa chcel prihlásiť o slovo? Dobre, takže pani Lambert, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja len budem pokračovať tam, kde pán Trebesius skončil. Áno, čiže musíme to prehodnotiť, VFR, na to sa môžeme pozrieť, ale tá otázka e, týchto revízií, musíme sa pozrieť na to, e, čo, to, čo sa stane, čo to spustí na rôznych úrovniach keď nás e, Veľká Británia opustí napríklad Európsky sociálny fond, no tu prídeme oveľa napríklad v dolnej komore parlamentu vo Veľkej Británii sa o tom hovorilo. Takže Tu sa hovoríme o náhrade, ale tu je aj tá pridaná hodnota vzhľadom na to, čo sa deje v Spojenom kráľovstve, ale je to aj možnosť poučiť sa o druhých. Takže keď sa pozeráme na túto pridanú hodnotu, to nie je len otázka e, toho prerozdelenia programu, ale aj tá metodika tohto programu je dôležité partnerstvo, ktoré spája ľudí a a hľadáme možnosti, kde sa to lepšie hodí. Takže naša skupina k tomuto rozpočtu na budúci rok, teda nie ide o celý VFR. My podporujeme e, tie intencie spravodajkyne. Samozrejme, musíme prispieť k tomu, aby sme dosiahli ciele 2020, e, tiež e, boj proti chudobe, tieto ciele, tiež implementácia sociálnych práv. No ale tie konkrétne fondy, ktoré sú tu uvedené, tu podporujeme to, aby tieto fondy tu ostali, tie, ktoré sú uvedené v eh, stanovisku spravodajkyne. No a tá potreba tu neustále pretrváva. A naše stanovisko je také, že my podporujeme, aby tento Európsky sociálny fond bol naďalej podporovaný a iniciatíva zamestnanosti. Áno, agentúry a tiež ELA, e, to tiež e, do tohto zapadá. a e, tiež E, ten zbor Solidarity, tam sa musíme pozrieť na to, odkiaľ tie peniaze pochádzajú, ako sú čo najlepšie využité pri prerozdeľovaní týchto prostriedkov do jednotlivých oblastí. To je všeobecný prístup, ktorý mm, je dôležitý, na ktorý sa musíme zamerať v rámci tohto návrhu rozpočtu. A teda tento rozpočet podporuje súčasné agentúry a SND E, teda sa zameriavaj na to, kde táto platforma práce, kde sa toto hodí. No a potom to, čo povedala pani spravodajkyňa, a tu by sme mali využiť e, príležitosť a pozrieť sa na jednotlivé projekty a ako by to do tejto platformy sa hodilo. Parlament sa tomu venoval už dostatočne dlho, takže toto je taký náš všeobecný prístup pri hodnotení tohto návrhu stanoviska. Samozrejme, my k tomu predložíme ešte konkrétne pozmeňovacie návrhy, ale to všeobecné smerovanie tohto um, návrhu je veľmi dobré. Ďakujem veľmi pekne. Nikto tu nie je za FDD. A teraz ENF, eh, pán. Nech sa páči, máte slovo. Merci, madame. Ďakujem, pani predsedajúca. Nikoho to neprekvapí, ale nie som úplný optimista rok po roku, totiž to pri rozpočte EÚ a hlavne pri rozpočte na rok 2019 sa situácia opakuje. EÚ a povedal to aj zastupca komisie, konštatuje to isté. V roku 2015, 16, 17, 18, to isté platí na rok 2019 a sú tu aj ciele do roku 2020. Nezamestnanosť rastie, hlavne mladých. E, tie najmenšie podniky nevedia prežiť e, pracovné miesta neumožňujú viesť e, slušný život, rastie chudoba, aj e, sociálna exklúzia narastá, čiže rok po roku počujeme to isté. A namiesto toho, aby sme riešili príčiny, riešime iba prejavy za cenu miliónov. Sú to naozaj umelo dotované rozpočty EÚ a už to aj bolo povedané Platia to všetko naši spoluobčania. Hovorilo sa o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácie. Je to spôsob, ako sa dostať späť k našim peniazom. To sme my, Francúzi, pochopili, ale inak je to úplne absurdný systém. To, že to sú európske politike, ktoré ničia tieto pracovné miesta. E, Fond pre sociálne inovácie tiež absurdné pre tie najodkázanejšie osoby. To isté iniciatíva e, pre mladých aj účtovný dvor poukázal na to, že je to katastrofa, že to je bezodné. To isté sa konštatuje rok po roku, ale nič sa nemení. Možno, že by bolo na čase, vážený pán zástupca komisie, položiť si správne otázky. Už roky o tom hovoríme, poukazujeme na to. E, vy, vy nie ste zástupca komisie? A myslel som si, že áno. A páčilo sa mi to, čo ste povedali. Bolo to výsosne politické vystúpenie a roz, rozpočtový výbor. Mhm. Teda hlavne z vašej strany bojovať proti populizmu to je vaša priorita? Si, uvedomujete si, že populizmus, tak ako to vy hovoríte, to je demokratický prejav Európanov a to by malo byť vašou prioritou. A vy ešte stále nerozumiete, že tým, že za každú cenu chcete bojovať proti tzv. populistom, tak eh, im napomáhate a potom mm, sú tu tie katastrofálne výsledky a tie sú e, príčinou takéto reakcie e, národov a pokračujte v tom a uvidíte, ako to bude s tými popul- populistami. Skôr či neskôr vás nahradia. Dosť rýchlo, podľa mňa. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Uh... Ďakujem pekne. Možno by sme teraz mohli dať slovo ešte niekomu z komisie a potom by ste mali priestor pre zhrnutie. Myslím si, že pani Felaj je tu za komisiu, nech sa páči. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, naozaj, v tejto fáze komisia ešte nepredložila svoj návrh, takže dovolte mi poďakovať výboru EMPL za tento návrh uznesenia. V tejto fáze by sme chceli povedať, že samozrejme podporujeme, váš, eh, podporujeme va, va, vašu iniciatívu napriek tomu, že dochádza k napredovaniu počas posledných rokov. Súhlasíme s tým, že, eh, že sa tento, tieto ciele podarilo naplniť, vrátanie e, sociálnej inklúzie a boja proti chudobe, takisto aj boja proti nezamestnanosti mladých. E, no a očakávame v rozpočet pre rok 2019, či tam bude aj adekvátna podpora implementácie sociálnych pilierov. Takže vo všetkých týchto rozmeroch e, by bola podpora parlamentu naozaj veľmi vítaná. No a začneme spolu, aby sme zabezpečili, že tento rozpočet sa bude posúvať správnym smerom, tak aby sme dosiahli svoje ciele. Ešte možno jedno slovo k tým pilotným projektom a k tým prípravným aktivitám, ktoré sme spomínali. Nedávno sme podávali správu výboru. Hovorili sme o tom, že ak by výbor chcel mať viac informácií, budeme samozrejme vždy k dispozícii. Ak máte pocit, že potrebujete byť ešte viac informovaným a prípravou týchto projektov a jednotlivých opatrení, radi to spravíme Myslím si, že v tejto fáze momentálne v komisii prebieha veľmi pozorné hodnotenie, najmä z oči voči tým usmerniam, ktoré boli dohodnuté a tie kategórie korešpondujú vlastne aj s opisom jednoznačných situácií, do akej miery sa vlastne prelinajú s tým základnými aktami a do akej miery vlastne korešpondujú s realitou na trhu. My nemáme robiť tie pilotné projekty, na druhej strane E, ako hovoril spravodajca výboru pre rozpočet, e, môžeme mať v tomto smere odlišné pozície, pretože my máme skôr také právno, technicko-právne e, zhodnotenie týchto projektov na starosti. Vy máte skôr taký politický pohľad, ale musím povedať, že robíme naozaj veľmi pozorné a citlivé zhodnotenie všetkých týchto návrhov, ktoré sú nám predstavované. No a potom následne sme samozrejme vždy otvorení diskusii. Je pravda, že Neraz niektoré návrhy alebo niektoré projekty sú distribuované medzi rôzne generálne alebo zapadnú tak niekde na pol ceste alebo nie sú vlastne úplne eh, naplno eh, pridelené nejakému DG, nie je úplne jasné, kto má implementovať nejaký projekt, ale v konečnom dôsledku sa vždy snažíme implementovať riešenie a nakoniec nám to podľa mňa aj väčšinou podarí. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie. Teraz dám slovo pánovi Viotimu, ktorý, ako sme už hovorili, opäť som to mala zdôrazňovať, on je všeobecný spravodajca pre rozpočet pre rok 2019. Je to spravodajca parlamentu. Takže nech sa páči, priestor pre vaše reakcie. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem naozaj za veľmi zaujímavú diskusiu, ktorá prebehla Veľmi rád som si vypočul vyjadrenia, aj tie kritickejšie vyjadrenia, ktoré tu zazneli. A v duchu pozitívnej spolupráce vlastne navrhujem, aby sme um, vlastne sa snažili pracovať na úrovni pozmeňujúcich návrhov, na úrovni konkrétnych úprav, tak aby sme sa mohli pripraviť na diskusiu, ktorá tu prebehne, takisto aby sme sa mohli pripraviť aj na tú prácu, ktorú musíme urobiť. Um, čaká nás naozaj veľmi veľká zodpovednosť. Je to rola alebo zodpovednosť, ktorá vyplýva z mojej role. Zastupujem celý parlament a teda všetkých európskych občanov v, tomto, v týchto rokovaniach, najmä keď si zoberieme, aké sú tie rôzne alebo rôzne dôrazy, ktoré kladú jednotlivé skupiny v parlamente. Ospravedlňujem sa Agnes aj ďalším koleg- kolegom, ktorí spomínali niektoré témy. Áno, môžeme mať niektoré pohľady odlišné, a najmä čo sa týka niektorých reflexí, ktoré zazneli od pani Trebesius. Zároveň vás chcem ubezpečiť, že pre rok 2019, najmä v dôsledku Brexitov, Brexitu ešte tie dôsledky nebudeme cítiť ten budúci rok. Takže to, čo tu zaznelo na tému Brexitu, to sa budúcoročného rozpočtu netýka, lebo tam ešte to cítiť nebudeme. Tie dôsledky budeme cítiť až v ďalšom finančnom rámci a tam to samozrejme bude veľmi dôležitý a zásadný problém, s ktorým sa ako výbor pre rozpočet musíme vysporiadať, ale nie ako výbor pre rozpočet, ale aj ako e, celý parlament. Takže v tomto smere musím povedať, že aj ja mám istý strach ohľadom toho, čo sa stane aj keď teda pre ten konkrétny budúci rok to ešte nemá tak zásadné dopady. Mám teda veľa starostí, ale toto ešte pre budúci rok nie je moja starosť v prípade tohoto rozpočtu. Áno, súhlasím aj s tou celkovou myšlienkou, že ehm, je nevyhnutné možno ehm, na novo pochopiť ten koncept eurocentrizmu, najmä v prípade projektov ako je FEA, ako respektíve aký je, ako sú ďalšie niektoré európske fondy musím povedať, že nepoznám uplatňovanie úplné tohoto fondu. Najmä eh, z pohľadu vlastne podpory eh, ľudí v núdzi ale e, v tomto smere naozaj, e, keď napríklad e, si to porovnáme s Fondom prispôsobenia sa dopadom globalizácie, tak vidíme, nevidíme, neg, vidíme ako sme dokázali vlastne zvrátiť niektoré negatívne javy, ako sme dokázali pozitívne prispievať. Takže v tomto smere musím povedať, že pochádzajú z krajiny, ktorá musela musela vlastne žiadať fondy, z, eh, eh, no, fondy a príspevky z fondu pre, eh, pre vlastne kompenzovanie dôsledkov globalizácie, práve kvôli tomu, ako sme boli zasiahnutí, tak videli sme aj ako to môže mať veľmi pozitívne dopady. V každom prípade to, čo sa stalo v Taliansku s Virpulom a s ďalšími prípadmi, to všetko boli mm, pozitívne prípady a určite to všetci dobre poznáte. Ďalej, čo sa týka Fondu záruky pre mladých a iniciatívy pre mladých, tak v tomto smere um, prebehla široká diskusia o tejto téme a dvor auditorov urobil vlastne všeobecné zhodnotenie najmä v spojitosti s uh, uplatňovaním tohoto fondu alebo s jeho mobilizáciou, ale musím povedať, že uh, tieto zistenia Mm, boli dosť teda, alebo kontrastovali s tými zisteniami, ktoré robil náš výbor, KONT. A e, vlastne veľmi um, ťažko je to možno zľadevať, ale je dôležite vyhnutý vlastne bod po bode podľa toho, čo nasiel Európsky dvor auditorov. V každom prípade e, chcem iba potvrdiť, že nás čaká vlastne náročný proces. Pamätáte si určite proces, e, vlastne proces zmierovania, ktorý prebiehal minulý rok, to bolo veľmi náročné, čiže rada, parlament, do toho všetkého komisia, takže to je veľmi náročné. No a ako určite viete, e, s, kolegom, s kolegom Murešanom, e, tam kolega Murešan robil naozaj veľmi veľa preto, aby zvýšil objem prostriedkov vo fonde záruky pre mladých, ale v konečnom dôsledku Treba povedať, že máme tu aj rôzne správy, signály z rôznych vlád, e, ktoré zazneli a sú to krajiny, kde nič nefunguje, neexistuje žiadna absorpčná schopnosť, nie sú nasadené programy, takže je to, je to veľmi rôzne. E, bola tu aj delegácia parlamentu v niektorých z týchto krajinách, kde boli aj poslanci, dokonca aj v mojej krajine, a overovali sme priamo v teréne alebo s ministrami, priamo zástupcami národných vlád, ktorí nám povedali, že keď sme videli, aké sú tie fakty, aké je to v teréne, pardon, nejaké vyjadrenia zaznievajú mimo mikrofónu. Aká je miera nezamestnanosti mladých eh, v Grécku, v Španielsku? Vy ste hovorili o tom, že sa možno, že nedostatočne používajú prostriedky vlád, Zmenilo sa niečo na nezamestnanosti mladých vo vašich krajinách? Myslím, že nie. Naďalej sú veľmi vysoké tieto miery, čiže nejde o to dať k dispozícii viac e, peňazí, ale vytvárať pracovné miesta pre mladých. 60 mladých e, je nezamestnaných v Grécku, čiže ani viac peňazí to nevyrieši, takže možno taký menší názorový rozdiel. No, no, áno, áno, áno, ďakujem pekne za to vyjadrenie. Dovolte mi byť možno ešte podrobnejší alebo detaľnejší V niektorých prípadoch, a tým myslím napríklad na Španielsko a Taliansko, tá nezamestnanosť mladých, áno, sa reálne zlepšuje. Tie podmienky sa reálne zlepšujú priamo v teréne. A ja naozaj súhlasím v tom, čo ste povedali, že keď je nezamestnanosť mladých, či už sú mladí alebo nemladí, globálne hovoríme o nezamestnanosti, ehm, tie verejné investície do podpory nezamestnaných, keď si hľadajú prácu a zaintegrovať druhú práce, Ehm, jedna vec a vidíme vlastne, že e, to je jeden spôsob e, vlastne reagovanie na to, druhý spôsob je vlastne priamo podporovať a stimulovať tvorbu pracovných miest. A v tom treba povedať, že ja naozaj veľmi zdôrazňujem to, že je nevyhnutné podporovať veľké programy, ehm, napríklad myslím program COSMET, program 22, Horizon 2020 a ďalšie podobné programy, ktoré dávajú reálnu asistenciu, reálnu podporu Um, ktoré podporujú naše univerzity, naše podniky vo všeobecnosti. Takže v tomto smere treba pracovať na dvoch frontoch, na inováciách, na tvorbe nových pracovných miest, ale zároveň by sme mali paralelne aj tvoriť e, systém welfare, teda systém sociálneho zabezpečenia, ktorý vlastne uľahčuje, umožňuje vlastne presídlovanie alebo rekvalifikáciu mladých ľudí na nový typ práce. Takže v tomto smere Hovoríme o tom priemysle 4.0, o priemyselnom e, prostredí a zručnostiach, ktoré vlastne budú mm, adaptované na nové podmienky a ktoré už vlastne prekonajú tie koncepty zo 60. a 70. rokoch. Takže v tomto smere e, musíme vybaviť mladých ľudí tak, aby sa dokázali vysporiadať s týmito výzvami e, dnes. A to musíme financovať. Ďakujem pekne. Give him one minute. I think that is fair. Dajme mu minútu, nech sa trošku dá dokopy, hovorí pani predsednička. Quindi io penso che... Takže ospravedlňujem sa. Trošku som sa rozkašľal. A, ehm, takže súhlasím s tým, že to musíme vlastne pristúpať tomuto problému z tých dvoch osí. Ak eh, vaša myšlienka je skôr taká, že um, treba jeden z tých pilierov zrušiť, aby sme investovali do druhého, tak ospravedlňujem sa, ale nesúhlasím. Podľa mňa musíme pracovať na dvoch osiach, vlastne na dvoch prístupoch. Um, ale vy chcete, aby som sa sústredoval eh, iba na jednu tému, ktorá vlastne spadajú do eh, činnosti tohoto výboru, takže tomu sa budem venovať. Takže verím, že som zodpovedal viac menej na všetky otázky. Ešte kolega z ENF. Ak teda tlmočenie bolo správne, tak som to pochopil tak, že a o tom nepochybujem, e, keďže poznám kvalitu našich tlmočníkov, ale on teda hovoril o, o tom, že sú tu rôzne iniciatívy Európskej únie a tie vlastne trošku e, parodoval. Ja si som presvedčený, že je absurdné pokračovať s touto protieurópskou retorikou, keď vidíme konkrétne dôkazy, konkrétne vlastne fakty toho, ktoré hovoria, ako tieto programy fungujú. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán Vioty. Ak nemáme žiadne ďalšie poznámky eh, pre vás alebo ďalšie body k programu, eh, tak eh, ďakujem pekne za vašu návštevu. Ďakujem, že sme mali také naozaj veľmi neformálne stretnutie, neformálnu diskusiu. A to sa mi naozaj páči, že prebehla takáto vlastne mm, hodina otázok odpovedí. Termín pre predkladanie návrhov je 23. maj obed a hlasovanie je naplánované na 19. júna. Um, tým pádom to bude pre nás jednoduchšie sa s tým všetkým vysporiadať. A sme radi, že sme vás tu mohli mať. Ďakujem pekne. Môžeme prejsť na ďalší bod na programe rokovania, bod 7 to je práve otázka štúdie o integrácii utečencov v Rakúsku, Nemecku a v Švédsku. Autorom tejto štúdie je pani Redina Kondesajden, ktorá je vedecko-výskumným pracovníkom pre e, európske a komparatívne trhové politiky na výskumnom ústave práce, takže nech sa páči, usadte sa u nás. Oh. then I'll give you the floor. And remember that... I... Máte slovo. Uh, sem pripomenúť, že nás tu sledujú ďalší ľudia, možno nie priamo v tejto sále, ale pri svojich počítačoch. For being here, and I'll give you the floor. Ďakujem za pozvanie, ďakujem za príležitosť odprezentovať túto štúdiu o integrácii utečencov v Rakúsku, Nemecku a Švédsku. Eh, požiadal nás o to výbor pre zamestnanosť minulý rok. Je to komparatívna štúdia <clears throat> za 15 vám poviem viac o tom, čo sa udialo v týchto troch krajinách v oblasti integrácie a vzťahu s integračnými politikami. Keď hovoríme o týchto troch krajinách, tak ehm, to sú hlavné cieľové krajiny, teda v roku 2015 a na začiatku roku 2017 pre žiadateľov o azyl. Nie sú to vstupné body, ale, ale tieto tri krajiny naozaj majú služby a integračné politiky, sú skúsenejšie ako iné krajiny, hlavne tie, e, ktoré sú tranzitnými krajinami Taliansko, a iné. Bola aj paralelná štúdia e, zhruba pred mesiacom zverejnená. A tieto tri krajiny boli menej pripravené. Tie tranzitné krajiny nemali dostatočné pomocné politiky, tam integrácia iba začína Zatiaľ čo tie tri cieľové krajiny Nemecko, Rakúsko a Švédsko také politiky majú, hlavne Švédsko, už dlhé roky. Rakúsko, Nemec, eh, Rakúsko, Nemecko trošku z, spravili, začali robiť viac, aj to viac financovať e, z, z uplynulých troch rokoch. Takže ide o komparatívnu štúdiu politík príjmania integrácií utečencov v týchto troch krajinách e, za uplynulé tri roky hlavne. Dosiahnutý pokrok sa porovnáva a e, taktiež hlavné výzvy. Stručne ho budem hovoriť aj o úlohe európskeho financovania a taktiež zmeny vnímania politickej atmosféry táto správa vyplýva z eh, oficiálnych dokumentov, štúdií a údajov Eurostatu, ako aj národných eh, údajov z oficiálnych zdrojov. Pozrime sa teda o, na mesačný prílev žiadateľov o azyl za uplynulé tri roky veľmi vysoký v prípade týchto troch krajín. V porovnaní s počtom obyvateľov v roku 2015 to bolo najvyššie číslo vo Švédsku, potom Rakúsku a Nemecku. Potom sa to zmenilo. Je tu pokles po marci 2016 príchodov pretože sa zavrela balkánska trasa, bola aj uzavretá dohoda medzi EÚ a Tureckom a zdá sa, <clears throat> že v Nemecku došlo k istému poklesu, aj keď sa to tu neodzakadľuje pri e, žiadateľoch o azyl, pretože tu majú registráciu žiadateľov v dvoch etapách. Najskôr ako možní žiadatelia o azyl a až potom oficiálne môžu podať e, žiadosť o azyl. A medzi týmito dvoma etapami môže uplynúť viacero mesiacov, takže iba tá druhá etapa je zaznamenaná v štatistikách Eurostatu, ale naozaj došlo k poklesu aj v Nemecku od marca 2016. Keď sa pozrieme na integračné politiky, tak e, je tu prvá vlastnosť tých, ktorých prichádzajú, či už utečenci alebo žiadatelia o azyl v týchto troch krajinách v uplynulých troch rokoch. Mm, pochádzajú hlavne z troch, e, pardon, piatich krajín, z Sýrie, Irak, Afganistan, Eritrea a Irán. Zo Sýrie najväčší počet a nedávno aj z Pakistanu, Turecka a ďalších z tých prvých piatich krajín ten po, počet trochu klesol. Hlavne sú to mladí muži. mladší ako 30 rokov. 30 zhruba je neplnoletých, z toho zhruba 20 bez prievodu, čiže mimoriadne zraniteľné skupiny utečencov a žiadateľov o azyl. Veková štruktúra, ako aj tu teda e, e, vek aj vzdelanie zohráva úlohu pri integrácii. Potom, čo sa týka vzdelávania, to je dôležité aj v kontexte začlenenia sa do pracovného trhu v krajine destinácie. Tie informácie sú len také útržkové, ale sú tu dosť podobné modely vo všetkých troch krajinách aj dosť veľké výkyvy v vzdelaní podľa krajiny pôvodu. Väčšina tých, ktorí prichádzajú zo Sýrie, Iránu a Iraku, majú aspoň základnú školu a strednú a tí z Afganistanu, Somálsku a Eretriu nemajú. Uh, žiadne stredné vzdelanie, niektorí iba základnú školskú dochádzku ukončili. Čiže dosť rozdielný obraz. A čo sa týka miery uznávania, sú dosť vysoké, dokonca nad európskym priemerom. A hlavne v roku 2016 70 v priemere vo všetkých troch krajinách, ale prepadlo sa to na 40-50 v roku 2017 a zmenila sa aj miera poskytnutej ochrany. Každý druhý v Švedsku, Nemecku a každý tretí v Rakúsku eh, tedy dostali iba subsidiárnu ochranu to je významné hlavne vo vzťahu so Sirčanmi vo Švedsku. Iba 5 Sirčanov má, požíva ochranu v zmysle ženevského dohovoru a 95 iba dočasnú subsidiárnu ochranu. Zmenilo sa to aj v Nemecku do, v menšej miere aj v Rakúsku. Čiže isté podobnosti, ale aj rozdielný vývoj, napríklad čo sa týka prístupu na trh práce. Je to skôr obmedzené v Rakúsku a to preto, že v Rakúsku aj po troch mesiacoch žiadatelia o azyl môžu síce pracovať, ale pracovné povolenie platí iba na sezónnu prácu v cestovnom ruchu alebo v polnohospodárstve, čiže naozaj veľmi reštriktívne. Ešte stále to tak je a pritom v Nemecku a vo Švedsku sa trh práce otvoril. V Nemecku takéto niečo už neplatí. Vo Švedsku je výnimka pre pracovné povolenia pre utečencov a žiadateľov o azyl. Oni môžu pracovať od samotného začiatku, stačí si podať žiadosť, dokonca aj z tých e, podmienok aj bez pracovného povolenia. Rakúsko má aj istú osobitosť, pretože je tu obmedzený prístup k rôznym dávkam v niektorých e, spolkových krajoch, hlavne tí, ktorí požívajú subsidiárnu ochranu, nemajú e, prístup k minimálnej teda dávke na, na minimálnej dávke na prežitie. čo je vlastne z rozprov s európskou legislatívou. A je aj podobná reakcia na veľký prílev a zaplavenie mnohých e, úradov, ktoré majú spracovávať e, žiadosti čo najúčinnejšie, taktiež zabezpečujú ubytovanie a tak ďalej. Všetky tri krajiny začali uplatňovať prísnejšiu politiku vo vzťahu so žiadateľmi o azyl. Už aj pred eh, dohodou EÚ-Turecko sa obnovili kontroly na národných hraniciach a zmenila sa aj legislatíva a typ eh, poskytnutej ochrany, teda tá dočasná ochrana sa začala používať čím ďalej tým viac, e, napríklad vo Švédsku pred rokom 2016. Utečenci dostali okamžite trvalé povolenie na pobyt, neskôr to už bola iba dočasná ochrana, tak to bolo aj v Rakúsku, aj v Nemecku. Dočasná ochrana sa skrátila z 5 na 3 roky To teda platí pre všetky tri krajiny a potom e, bolo treba individuálne úsilie na integráciu, na, to bolo podmienkou na udelenie trvalého povolenia na pobyt, možno, že isté jazykové znalosti už boli predpokladom. Možno, že istá sebestačnosť, e, nejaká zárobková činnosť ako ďalší predpoklad vo všetkých troch krajinách. Aj integračné kurzy, aj tie jazykové sa stali povinnými. Takže ak utečenci sa do takýchto kurzov nezapíšu, tak im môžu byť skrátené dávky a taktiež dočasné pozastavenie spájania rodín požívateľov subsidiárnej ochrany. To je veľkou témou v Nemecku, ale platí to pre všetky tri krajiny. V Rakúsku a v Nemecku zoznam krajín bezpečného pôvodu sa predlžil. Vo Švédsku to tak nie je takýto zoznam vôbec nepoužívajú. Nemecko a Švédsko zaviedli aj obmedzenia pri usídlovaní alebo presidlovaní, aby to bolo rovnomernejšie aj pre tých, ktorí sú ako utečenci už uznaní. Išlo o to znížiť prílev žiadateľov o azyl aj môže spraviť tieto krajiny menej atraktívne pre utečencov. Čo sa týka integračných politík, dá sa povedať, že tu bol aj pokrek, pokrok pri integrácii, ale znižili sa zároveň aj finančné prostriedky. Účasť na trhu práce sa vidie ako najdôležitejší faktor v prospech dlhodobej integrácie, a to vo všetkých troch krajinách, takže na to je jasný, jasné zameranie aj pozornosti, aj finančných prostriedkov pretože je nedostatok pracovnej sily v tejto, v týchto krajinách. Je to čím ďalej, tým viditeľnejšie. Aj politická vôľa hlavných strán mať čo najúčinnejšiu integráciu a tiež poučenie sa z minulých chýb to všetko v záujme lepšej integrácie do trhu, na, do trhu práce. Čiže sú tu vyčlenené nemalé prostriedky na zvýšenie integrácie. A je to konsenzus, čo sa týka integračných stratégií, ale napríklad jazykové kurzy alebo kombinácia jazykového kurzu s prácou toto sa považuje za účinnejšie ako oddelené najskôr učenie jazyka až potom práca. A taktiež e, lepšie zapojenie zamestnávateľov do tohto integračného procesu väčšie zameranie na vyhodnotenie zručnosti a uznávanie kvalifikácií a mať tu aj nové nástroje, ktoré by na to slúžili. Medzi rokmi 2015 až 2017 sa strojnásobili prostriedky pre integráciu v Rakúsku a Nemecku a desaťnásobne vo Švédsku v porovnaní s obdobím pred desiatimi rokmi a spracovávanie žiadosti, ubytovanie žiadateľov vo Švedsku a dvojročná podpora v rámci introdučných programov to je toľko, ako stojí policia a e, vyššie vzdelávanie vo Švedsku okrem iného, takže vidíte, koľko sa vynakladá na integráciu. Je tu konsenzus pri hlavných prvkoch integračnej politiky, ale sú tu isté národné rozdiely kvôli rozdielom pri kvalifikáciách politickej atmosféry alebo potrebách trhu práce, to je jasné. Zrýchlené spracovávanie vo Švédsku a zrýchlená integrácia s odbornými zručnosťami v tých odvetviach, kde chýba pracovná sila. Opäť vo Švedsku a v Nemecku a v Rakúsku sa zameriavajú na eh, duálne eh, vzdelávanie učňov. Čiže programy sú takto eh, nakoncipované, tak aby mladí sa postupne mohli zapájať do takýchto duálnych eh, učňovských programov a aj iniciatíva 3 plus 2 v Nemecku Čiže tí mladí, ktorým je zamietnutý štatút do 25 rokov z Afganistanu napríklad, môžu začať takéto duálne e, učňovstvo a potom dostanú povolenie na e, isté obdobia ďalšie dva roky, ak si naozaj prácu nájdu. Čiže viacero iniciatív, ako zapojiť e, mladých do takéhoto systému duálneho učňovstva. Aj Rakúsko sa do istej miery snaží podporiť integráciu čo najskôr, čiže nie len po e, pridelení štatútu žiadateľa o azyl už predtým je možné navštevovať jazykový kurz alebo isté programy na trhu práce aktívne aj pre tých, ktorí teda hlavne pre tých, ktorí majú veľkú pravdepodobnosť, že budú môcť ostať. Tí, ktorí prichádzajú zo Sýrie napríklad, alebo Eritrej, kde je miera eh, nad 50 eh, pridelenia tohto štatútu. A v Nemecku jedna osobitosť, tá tolerácia, čiže pozastavenia odsunu z územia, to je tzv. štatút tolerancie, právna forma. Takíto ľudia majú osvedčenie o pozastavení odsunu z územia a môžu navštevovať jazykové kurzy napríklad. To tak nie je vo väčšine ostatných krajín čo vieme o trhu práce a integrácii v týchto krajinách, to je mimoriadne dôležité, teda čo sme sa mohli naučiť z minulosti. Ťažko sa to vyhodnocuje, pretože sú tam osobitosti v prípade žiadateľov o azyl alebo utečencov väčšina údajov nerozlišuje medzi e, migrantami a utečencami. Čiže nevieme toho až tak veľa, ale tento graf je zo špecifického modulu z prieskumu o trhu práce v EÚ z roku 2014. Každý štvrtý utečenec si strednodobo našiel prácu v priemere v porovnaní s tými, ktorí prichádzajú za prácou aj z iných ako členských krajín EÚ. Ale je tu, je tu veľký rozdiel hlavne v prvom roku a, a približuje sa to až po 20 rokoch e, obyvateľom danej krajiny. Nie je to teda až také slubné, ale švedské údaje a lepšie poznatky z Nemecka vďaka údajom administratívy vidíme, že nedávno sa miera zamestnanosti mierne zlepšila 50 v prvom roku, 22 po dvoch rokoch, v Rakúsku aj v Nemecku 30 po troch rokoch pridelení štatútu. Čiže trošku lepšie. Každopádne to trvá. To vieme z minulosti. A sú tam isté prekažky v prípade utečencov. Určite viac v ako tí, ktorí sa presúvajú iba za prácou. Aj kvôli povahe pracovných miest a trvaniu postupov. Preto utečenci majú väčšie problémy na miestnom trhu práce. Zaujímavé je, koľko e, utečencov sa integrovalo na miestny trh práce. Toto sa veľmi ťažko odhaduje. E, dá sa urobiť len taký hrubý odhad a to predstavuje 1% pracovnej síly v Nemecku a Rakúsku a 3% v Švedsku, ale to sú len také hrubé odhady, pretože z viacerých dôvodov je to veľmi komplikované toto vypočítať, toto číslo. Úloha Európskej únie. Integrácia naďalej ostáva vo vnútroštátnej pôsobnosti a Európska únia podporuje úsilie integračné členských štátov na jednej strane finančnými prostriedkami, sú na to vyčlenené osobité eh, fondy a na druhej strane je to taká mierna koordinácia, analýza, usmernenie a iniciatíva vzájomného E, učenia sa. Takže tieto tri krajiny hlavná, hlavné finančné prostriedky je AMIF, Fond pre azyl a migráciu, Európsky sociálny fond, ten prvý sa veľmi využíval. A vieme z paralelnej štúdie, ktorá sa týkala Talianska, Grecka a maďarská Táto tento fond podporuje je podporuje aj tieto organizácie občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie. No ale tá druhá časť sa menej využíva, najmä ESF sa využíva viac na integráciu na trh práce v týchto troch krajinách. Ale čo sme pozorovali, že za posledný rok ESF mm, jeho využívanie sa znížilo Najmä preto, že tie orgány, ktoré riadia tento ESF, napríklad služby na verejné zamestnávanie, tieto postupy považovali za príliš byrokratické a príliš komplikované. Napríklad v Rakúsku sa neprihlásili na toto SPS žiaden projekt tam nebol, ktorý by bol financovaný se, se v súčasnom mm, období. Aj pokl- v Nemecku to pokleslo, pokleslo to aj vo Švedsku. A keď sme sa rozprávali so zodpovednými osobami a príslušnými orgánmi, počiarkli, že m, mm, vítajú návrh na znejednodušenie, na tieto postupy na obdobie 2020, pokiaľ ide o financovanie. A tiež skupina na vysokej úrovni predložila návrhy v tomto smere, ktoré boli uvítané v troch, vo všetkých troch krajinách. Politická atmosféra a hm, verejnosť, no už toto sú naozaj veľmi kontroverzné záležitosti, o ktorých sa veľa diskutuje vo všetkých troch krajinách a tiež európsky prieskum verejnej mienky poukazuje na to, že je to naozaj mimoriadne kontroverzné. Aj keď tieto trendy sú klesajúce, stále ešte je to mm, priorita na programe a táto diskusia vo všeobecnosti je veľmi polarizovaná. Toto vieme z médií. Politici si to tiež veľmi dobre uvedomujú popularitu získavajú protiemigračné strany vo Švédsku, pretože tam je stále najvyšší podiel imigrantov. 50 obyvateľstva eh, je pozitívne naklonená voči týmto imigrantom. 40 je to v Rakúsku a len 13 v Nemecku, takže Švédsko švedská spoločnosť podporuje týchto utečencov a integráciu utečencov. a e, proti je e, v Rakúsku viac ako v tých ostatných dvoch krajinách. Politické výzvy. Čo nám ostáva vzhľadom na integráciu, integračné politiky v týchto troch členských štátoch? Je to neistota, ktorá budúcnosti. Tieto dočasné povolenia na pobyt, to má odrádzajúci eh, vplyv na to, aby títo utečenci investovali do integračných školení a jazykových kurzov svoj čas a peniaze. Takže tí aktéry v rámci integrácie už vo Švedsku hovoria o tomto jave, že tieto investície to je motivácia a investícia do e, ľudských, e, do schopností a zručnosti klesajú. Tiež sú tu medzery v rámci koordinácie v týchto troch krajinách. Integračná politika je prierezovou záležitosťou, ktorá sa týka viacerých oblastí a to si vyžaduje koordináciu, ktorá je niekedy ťažká. E, tiež služby, e, ktoré tiež vždy nevyužívajú, najmä napríklad v Nemecku agentúry práci, nie, nemajú povolenie e, poskytovať jazykové kurzy, čo tiež je na prekážku integrácie vo Švedsku. Tiež tri, tri hlavní aktéry, tie tri e, hlavné orgány napríklad Mm. Úrad práce tiež sledujú vzdelávanie a skúsenosti za každým e, trikrát. Teda každý z týchto troch orgánov to skúma zvlášť, bez toho, že by sa zodhľadnili predchádzajúce výsledky. Mali by sme poskytovať viacej možností vzdelávania, mm a mali by sme ponúkať také pracovné miesta, ktoré zohľadňujú vzdelanie a schopnosti týchto utečencov a žiadateľov o azyl. Takže je tu aj veľká potreba alfabetizácie takýchto kurzov. No a potom táto politika na základe integrácie, teda to je naozaj veľmi dôležité a toto no, stále ešte nemáme k tomu dostatok údajov e, na základe dôkazov, integrácia na základe dôkazov, takže na úrovni EU, čo možno tu urobiť, možno by bolo vhodné zrevidovať financovanie zo strany Európskej únie. Toto je určite potrebné, aby sme znížili administratívnu záťaž riadenia týchto európskych fondov a tiež e, tá, ten zvyk e, krátiť, krátiť projekty, ktoré majú e, horšie hodnotenie a tento karusel projektov mal by byť zrevidovaný, pretože sa nám strácajú skúsenosti a vedomosti a mali by sme podporovať efektívnejšie mm, projekty a potom by sme ich mali povýšiť v rebríčku hodnotenia No a okrem tých integračných fondov, ako som už povedala, hlavnú úlohu eh, hlavnou úlohou Európskej únie je mm, tá, tá soft koordinácia, takže poskytovanie poradenstva a no, posilniť tieto krajiny, ktoré sa o to snažia. Čo možno povedať už teraz a čo sme pozorovali je, že veľmi často Keď podporujeme výmenu osvedčených a sľubných postupov, Ide tu o identifikáciu faktorov, ktoré sú napomocné a ktoré sú napomo, naopak brzdiace. Veľmi často nám tu chýba e, kapacita týchto verejných orgánov, ktoré by sa mohli E, obrátiť na ostatné orgány. No a potom existujúci monitorovací systém, ktorý sa týka existujúcej politiky, e, teda to sú tie ukazovatele Sarakoza. E, tam ide o to, že utečenci a žiadatelia o azyl nemožno identifikovať do všetkých kategórií a potom to sú odporúčania na konanie tieto odporúčania na výmenu osvedčených postupov. To ide o to, aby sme sa poučili od ostatných, ale toto tiež veci komplikuje. E, ďakujem veľmi pekne za pozornosť, toľko k tomu z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne za naozaj veľmi zaujímavú štúdiu. Nemáme tu tak veľa poslancov, ale tí, ktorí chcú položiť otázky, nech sa páči, môžete, pani Wegner za Rakúska, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Mám len niekoľko otázok. Ja som teda z, tej, z tejto e, jednej z týchto troch krajín. Môžete nám poskytnúť nejaké osvedčené, dobré postupy, ktoré by ste nám mohli odporučiť, aby sme ich podrobnejšie preskúmali. No a potom tá ďalšia otázka sa týka tej medzery v koordinácii Týka sa to e, kompetencií na úrovni komunity alebo mm, regionálnej, miestnej úrovni. Čo ste tým mali na mysli? No a tretia otázka. E, je tu potreba väčšej podpory pre utečenky, nie pre ženy. Čo ste tam mali e, na mysli? Vy ste hovorili, sú to, aké sú to opatrenia? Ja z mojej osobnej skúsenosti, to bolo síce pred mnohými rokmi, ale som pracovala ako poradkyňa pre utečencov, pre Amnesty International. Naozaj je to veľmi veľa rokov už, teda je to z minulosti a teraz sa už veľa zmenilo, ale veľmi často sme mali takú skúsenosť, že keď išlo o poradenstvo, väčšina času to boli muži, muži, ktorí sa tam dostavili a hovorili za svoju ženu. Ja by som, naozaj, e, je to mnoho rokov už, ale e, bolo by dobré, keby sme priamo hovorili s tými, ktorí sa to týka, ale možno, že by ste vy nám o tomto vedeli povedať viac. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Majtan. Ďakujem stručne. Chcel som zablahoželať e, pani, ktorá to tu odprezentovala. Bolo to síce trošku dlhšie, ako sme zvyknutí, ale naozaj je zablahoželať, pretože na rozdiel od minulého razu, aj keď tu už skoro som len sám, to teraz vyzerá veľmi objektívne, žiadny politický uhol. E, okrem Švedska ste viac menej povedali, že to nie je až také automatické, to príjmanie tých utečencov hlavne v Nemecku. Nejako ste to síce nehodnotili a to sa mi práve páči. Yes, the floor is yours. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Predovšetkým sa musím ospravedlniť, že som hovorila tak dlho, tých 35 minút. Áno, ďakujem pekne za tieto pripomienky, aj za vašu pripomienku, lebo to bola viac pripomienku. No a dáma z Rakúska, um, áno, to je veľmi dobrá otázka, príklady osvedčených postupov, ako som už povedala. Stále tu máme ešte nedostatok vedomosti, ktoré by sa zakladali na dôkazoch a čo funguje v rozličných kontextoch jednotlivých krajín. No a áno, najmä v tých severských krajinách, vo Švedsku, tam sú dlhodobé skúsenosti a pokročilé politiky, potom tam boli jednotlivé hodnotenia napríklad toho, čo funguje, keď ide o podporu pre utečencov, ale ukázalo sa, že je to veľmi ťažké uviesť takéto konkrétne príklady osvedčených postupov. Napríklad je veľmi dôležité začať vo skorej fáze s jazykovými kurzami, najmä v rámci odborného vzdelávania. Tieto jazykové kurzy um, naozaj môžu byť napomocné pri integrácii týchto utečencov na trh práce. A keď toto sa skombinuje, tieto jazykové kurzy tiež so skúsenostiami pracovnými, a nie len v rámci odborného vzdelávania, duálneho vzdelávania, ale e, teda napríklad e, stáže v skutočných podnikoch, to sa ukazuje byť veľmi sľubným. Napríklad v Rakúsku je veľmi dôležité vedieť, čo tí ľudia naozaj vedia, aké zrušnosti majú, veľmi často nemajú formálne vzdelanie, ale pracovali, majú skúsenosti a pre rakúske orgány, ale nemecké, aj nemecké a iné krajiny je dôležité vedieť odhadnúť, čo naozaj vedia. A preto je dôležité odhadnúť, neformálne vzdelávanie, eh, ich schopnosti a zručnosti. Eh, my na to máme orgán AMS a v Nemecku je to Spolková agentúra verejného zamestnania. Tí naozaj majú veľmi sofistikované uh, nástroje, ktoré vyvinuli a ktoré sa teraz budú testovať. Takže nové postupy e, momentálne sú v pilotnej fáze, potom sa budú hodnotiť. No, možno, že o rok, o rok, o dva budeme vedieť viac E, či sú to naozaj sľubné postupy. No a potom tá, ten nedostatok v koordinácii. Áno, toto je prerozdelené na rôznych úrovniach vlády, mestských orgánov, federálnej vlády, ale napríklad je tu aj migračná rada, verejná zamestnanosť a tu sú nedostatky napríklad aj v tom, že nie, neprichádza tu k výmene údajov. Áno, bola už vyvinutá snaha túto koordináciu zlepšiť napríklad v Rakúsku. IMS a Integračný fond teraz spolupracujú, no ale ešte tu ostáva veľmi veľa práce na tejto oblasti ženy. Väčšia podpora ženám, utečenkyniam, to je naozaj potrebné. My sme to naozaj mali možnosť sledovať, že aj tieto ženy, keď majú vyššie vzdelanie ako muži, ale majú nízku zamestnanosť, nízku mieru zamestnanosti a tiež majú menšie skúsenosti, menšiu prax. A preto mm, to, čo vy navrhujete, aby sme sa obracali priamo na ženy, to je veľmi dôležitá poznámka. Ale tu musíme prekonať tieto kulturálne bariéry. Napríklad vo Švedsku e, podporovali, po, ponúkali e, švedštinu už deťom. Takže musíme sa obracať priamo na ne a e, hovoriť s nimi priamo. Áno, máte pravdu, takže toľko momentálne k tomu. Ďakujem pekne. Pán Šulce? Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa, že som prišiel trošku neskôr, ale naozaj mám veľmi veľa stretnutí dnes. Ale z toho, čo som tu počul, Musím povedať, že eh, žijem asi v inom svete v Nemecku. Ja som nemecký poslanec a celé roky od roku 2015 v Sasku Anhaltsku som sa tomuto venoval, tejto situácii a vidím, že tam máme stále viac utečencov, ktorí neutekajú pred vojnou, alebo že by boli prenasledovaní, ale je to z hospodárskych dôvodov a práve týchto je veľmi ťažko integrovať. U nás každý utečenec v Nemecku má možnosť využiť asi 600 hodín jazykového kurzu a keď sa e, rozprávame s týmito učiteľmi v týchto kurzoch, tak oni hovoria, že výsledok je hrozný a potom uh, oni nám hovoria, že my sme zaplatili veľmi veľa peňazí za to, aby sme sa sem dostali, tak my musíme uh, zarábať peniaze a nejaké praktikum nám nepomôže. My potrebujeme viac peňazí, my musíme zarábať peniaze. Takže tie teoretické prístupy sú úžasné, ale v takej krajine ako Nemecko uh, tak ako som to ja počul od e, francúzského poslanca, to, že to v Nemecku funguje, no už áno, ale máme obrovské problémy, najmä s tými ľuďmi, e, ktoré neutekajú z dôvodov, ktoré sú dôležité, oprávnené, teda prenasledovanie, politické prenasledovanie, vojna, ale ktorí utekajú z dôvodov, ktoré by som využil možno aj ja. A možno tiež by som ušiel, keď by som si chcel zlepšiť svoju ekonomickú situáciu. Ale situácia v Nemecku a v Európe je e, trošku iná, ako sme si to tu práve vypočuli. Jednoducho to musím povedať. Ja ako švedská poslankyňa mám dve otázky. Pripomienky skôr. Keď si pozriem tieto, um, to, čo ste načrtli vy, Európska únia je tu, to je problematické v tejto situácii, pretože len veľmi málo členských štátov prevzalo zodpovednosť a a len veľmi málo poslancov využilo možnosť, ktorú Európska e, únia poskytuje, pokiaľ ide o podporu, vzdelávanie, a potom investície do určitých e, projektov. Takže mnohé štáty to nevyužívajú. Mm, ale e, vo vašom úvode to vyzeralo, že sa to využíva E, teda minimálne tri členské krajiny urobili to, čo by mali robiť. A keďže na Európskej únii to nefunguje dobre, tak nebolo možné poskytnúť politickú podporu. aby tu bol taký spoločný záujem a tieto dohody, ktoré Eh, už existujú, tieto fondy napríklad neboli využívané tým spôsobom, ako by sme ich boli mohli využívať. A, takže to sú len také možno provokatívne pripomienky. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem, ďakujem. Takže možno ponajprv eh, by som zareagovala na vaše pripomienky k týmto európskym fondom. Možno, že e, som sa vyjadrila trošku negatívne. Oni sa síce využívajú, ale nie natoľko, koľko by sa mali. Dobre, a my v tom sú určité dôvody, ale tieto ostatné fondy sa využívajú, ale ich využívanie klesá, pretože administratívna záťaž a tie prekážky sú privysoké. Ale tieto fondy sú veľmi dôležité. Viem o tom v Nemecku, viem, že v Švedsku som diskutovala s príslušnými orgánmi, ktoré to využívajú. E, napriek tomu, že je to určitá záťaž. Ale Možno, že tiež som trošku provokovala, keď som povedala, že je dôležité e, lepšie riadenie týchto fondov. Ale tieto sú dôležité napríklad v Nemecku v Nemecku pre odborné vzdelávanie, jazykové vzdelávanie, e, potom tiež poradenské siete, ktoré sú veľmi dobré. A to je tiež dobrý príklad osvedčených postupov Áno, tieto fondy sú v týchto krajinách vítané, vítané, ale možno by mali byť lepšie organizované. K tomu, čo povedal pán Šulce, áno, Sasku Anhaltsku, možno, že máte svoje skúsenosti také, aké máte. A ja súhlasím, že je to ťažké E, vieme, že v Nemecku a v tých ostatných krajinách to tiež nie je perfektné, tie ostatné krajiny tie sú o to úplne vzdialené, ale môžem povedať, že ja mám aj osobné skúsenosti. Napríklad som pracovala s nesprevádzanými maloletými utečencami. Oni sú tak motivovaní Nevidela som iných tak e, motivovaných ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať, chcú pracovať, chcú dosiahnuť lepšieho vzdelania. Takže možno dve slovka. Mm, skutočnosť v Nemecku, ako aj v iných krajinách. E, a je ťažké povedať, táto zmiešaná migrácia, áno, keď prichádzajú e, z hospodárskych dôvodov alebo utekajú pred vojnou a stíhaním No už je veľmi ťažké toto rozlišovať ale neviem, že či tí, ktorí prichádzajú e, z ekonomických dôvodov, sa nechcú integrovať. Ale súhlasím s vami, že mnohí, napríklad som povedala, že v Nemecku toto duálne vzdelávanie, odborné vzdelávanie, e, tie, toto štandardné odborné vzdelávanie, to je veľmi ťažké presvedčiť mladých ľudí, aby sa uberali touto cestou, pretože to trvá 2-3 roky a potom dostanú menej e, peňazí, ako keby sa venovali nejakej neodbornej práci, e, pretože oni naozaj potrebujú zarábať a posielať peniaze domov a tak ďalej. Ale keď sa pozrieme na čísla, tieto rastú. Je, máme tu stále viac mladých ľudí, ktorí začínajú toto duálne odborné vzdelávanie a tiež zamestnávateľia musia vykonávať presvedčovaciu prácu, aby presvedčili utečencov, aby začali takéto odborné vzdelávanie. Thank you very much for... Ďakujem veľmi pekne za vašu správu, pani eh, Šor, a ďakujem veľmi pekne. Určite vás pozveme aj do budúcnosti, preto aby sme sa pozreli na to, ako sa táto téma ďalej rozvíja. Pretože bez pochyby je tu naozaj veľmi veľa dobrých výsledkov a potom je tu samozrejme niekoľko zlých výsledkov a je eh, rozhodne veľmi zaujímavé pozrieť sa na to, ako sa to priebežne mení. E, takže ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že ste tu boli s nami a ďakujem aj za e, tento úvod. A takisto ďakujem aj za ten sumár, ktorý ste nám poskytli, aby sme to mohli e, priebežne si preštudovať sami. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu účasť, za vašu prítomnosť a máme tu bod číslo 8 na programe rokovania, bod programu rôzne. Zdá sa, že nič do tohto bodu programu nemáme zradené. Môžeme teda stretnutie ukončiť. Presne o druhej O druhej začneme s elektronickým hlasovaním a bude to smernica o vysielaní pracovníkov, takže prosím, buďte tu na čas, aby sme mohli začať hlasovať v danom čase. A všetkým ďakujem za účasť. Ďakujem. Sur l'ordre du jour, c'est marqué 14h30 v programe je 14.30. Ospravedlňujem sa, 14.30, hovorí pani predsednička, nie 14.00.